Good morning, colleagues. Um, the speaker for our first item uh, three is not yet here, but I'm going to begin. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Takže začneme prijatím programu rokovania, aj keď tu ešte všetci nie, nie sú. Prosím, zaujmite svoje miesta. So we have the adoption of the agenda, and if there are no... Ak nemáte žiadne výhrady, agenda je prijatá. Máme um, tlmočenie okrem tlmočenia do dančiny, lotyštiny, chorváčtiny, malčtiny a írčiny. Potom tu máme niekoľko podrobných odporúčaní koordinátorov, tak prosím vypočujte si. Poprvé správa o predbežných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Koordinátori sa na to pozreli, je to naliehavá záležitosť a na základe návrhu spravodajcu a tieňových Koordinátori sa dohodli, že budú pracovať iba v angličtine, aby sa stihlo hlasovanie na Libe zajtra, teda 16. júla. Ďalšia vec, prepracovanie vízového kódexu. Koordinátori sa dohodli, že výbor by mal byť e, schopný upraviť aj tzv. bielu časť e, návrhu vízového kódexu. Listy budú zaslané komisii a rade v súlade s pravidlom 104, aby sme um, informovali o tom, že e, výbory predkladajú pozmeňovacie návrhy ku kodifikovanej časti návrhu návrhu. Ďalšia vec číslo 3. E, Spoločná misia LIBE a Výboru pre rozpočet na Sicíliu 20. až 24. júla koordinátori schválili aktualizovaný návrh programu. Po štvrté, iniciatívna legislatívna správa o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Chcem pripomenúť, že toto nasledovalo E, po e, uznesení parlamentu z 10. júna, odsek 13, tam je náš výbor poverený, aby sme prispeli k vypracovaniu tohto návrhu vo forme legislatívnej iniciatívnej správy. Väčšina koordinátorov sa dohodla, že tento iniciatívny, táto iniciatívna správa by mala prísť po uznesení plenárky. EPP, CERA, EFN e boli proti a chcú počkať na správu Ferrara. Podľa pravidla 205. E, toto odporúčanie koordinátorov sa predkladá spolu s ďalšími odporúčaniami na formálne schválenie 15. júla. Po piaté nominácia spravodajcov pani Laura Ferrara z EFDD na miesto Kristýny Winberg, pokiaľ ide o e, každoročnú iniciatívnu správu o verejnom prístupe k Európskemu parlamentu, Rade a e, komisii, respektíve k ich dokumentom za rok 2014. Ehm, žiadam výbor, aby e, podľa pravidla 204 podporil tieto návrhy koordinátorov. E, takže môžeme ich považované za, považovať za schválené. Ďalšia vec, delegované akty. Máme tu ehm, Eh, nariadenie 514-2014, ktoré sa eh, týka neregulérnosti, ktoré sa týkajú azylu, migrácie a integračného fondu eh, a finančnej podpory za účelom policajnej spolupráce a tak ďalej. 8. júla som dostal delegovaný akt, pokiaľ ide o špecifické ustanovenia um, podávanie správ o chybách v rámci fondov ISF a AMIF Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 16. júl o 6. večer. Ak nejaký člen LIBE chce vzniesť e, výhradu, je potrebné e, to e, predložiť vo forme odôvodneného návrhu. A elektronické hlasovanie dnes o 15. júla o 15.00, zajtra 16. júla o 9.00. Prosím, prineste si hlasovacie karty. So colleagues, um, if we just pause... Kolegyne, kolegovia, teraz krátka prestávka aby sme si počkali na predsedničku Eurojustu, už je na ceste k nám. Príde o e, niekoľko minút, prepačte, kolegyne, kolegovia. Nehnevajte sa, ale urobíme si krátku, im sa teda dostaví e, predsednička Eurojustu. Ďakujem za to, že ste všetci takí presní. Colleagues, I should mention one more um, chair's announcement. Kolegyne, kolegovia, ešte mám jedno oznámenie. Prepačte, zabudol som, že jeden z našich prispievateľov, pokiaľ ide o formálnu prácu, pokiaľ ide o ochranu údajov, pán Kaspar Bulden žiaľ e, nás opustil, mal rakovinu. Toto je smutná správa. Pravidelne zinformoval o tom, ako ďalej postupovať. Chcel by som oceniť jeho prácu a chcel by som skutočne takto oceniť prácu, ktorú odviedol pán Kasper Bolden. Okay, colleagues, if you would like to um, take your seat. Kolegyne, kolegovia, poprosil by som vás, aby ste sa usadili. Takže um, budeme sa zapodiať prezentáciu výročnej správy. Prenesie nám to Michelle Konix, ktorá je predsedníčka Eurojustu. Mysle článku 32 rozhodnutie z roku 2002 o vytvorení Eurojust. Nám novo uh, opätovne zvolená predsedníčka Eurojustu bude prezentovať výročnú správu za rok 2014. Už e, pre sa táto prezentácia uskutočnila minulý týždeň na neformálnej rade EHA. Bolo by dobre získať aktuálne informácie, totižto budeme dnes e, e, viesť diskusiu s predsedníctvom, takže mm, bolo by dobré, keby sme sa mohli takto zapodievať otázkami Eurojustu, takže bolo by dobré si sa z tohoto hľadiska zapodievať výročnou správou nech sa páči, pani Konis, ešte by som chcel povedať, že ste sa omeškali preto, lebo ste uviazli v dopravnej zápche. So, good morning. Dobrý deň. Poslankyne, poslanci, dámy a páni, vážený pán predseda, ďakujem pekne za toto pozvanie. Je mi skutočne veľkou cťou, že vám môžem predstaviť našu výročnú správu za rok 2014, kde sa odrkadľujú aktivity, ktoré vykonával Eurojazz v roku 2014. Najprv by som chcela povedať, že som veľmi rada, že som bola pred istým, e, istým časom opätovne zvolená. Ďakujem pekne za vyslovenú dôveru. Takže môj mandát sa začal, nový mandát začal v maj 2015. A začíname nový program inovatívnymi myšlienkami, ktoré povedú k tomu, aby Eurojust bol ešte dynamickejšou organizáciou. A máme dôležité ciele, boj proti cezhraničnému zločinu a terorizmu rýchlým, efektívnym, účinným spôsobom. Som veľmi vďačná za túto správu. Je výsledkom dlhej práce. Nevypracuje sa také niečo zo dňa na deň odrkadle aktivity a vypracovali sme tento rok anglickú verziu podstatne skôr ako inokedy a potom trošku trvalo, trval ten preklad. Keďže máme 24 jazykov EÚ, tak samozrejme tie preklady si vyžadujú istý čas, ale pracuje sa na tom a pevne verím, že vám to budem môcť čo najskôr zaslať. Ak sa nemýlim, mám v dispozícii 10 minút Chcela by som sa zamerať na také hlavné body. Začnem tým nárastom operačnej práce. Keď si pozriete štatistiky, tak uvidíte, že porovnaní s rokom 2013 bol tu nárast o 14,5 V roku 2014 sme mali 1804 prípadov a pokiaľ ide o tento rok, pri 6 mesiacoch roku 2015 sme zaznamenali nárast, a to výrazný počet, nárast počtu prípadov, mali sme koordinačné zasadnutia a je to nárast o 40 a vidíme, že je to výrazný nárast v koordinačných centrách. Minulý rok sme mali 10 koordinačných centier, teraz v prvom pol roku sme už mali 9 koordinačných centier. To znamená, že prokurátori skutočne dôverujú a spoliehajú sa na Eurojust a žiadajú nás o poskytnutie služieb, je pravdou, že Eurojust je organizácia, ktorá si tak povedz riadi dopytom a pracujeme na požiadanie členských štátov, sudcov, prokurátorov, vyšetrujúcich sudcov a samozrejme zameriavame sa na výsledky, chcem byť efektívni, účinní, chceme dosahovať rýchle výsledky a chcela by som zdôrazniť, že v minulom roku alebo do minulého roku väčšina našich prípadov sa zameriavala na tzv. prioritné oblasti a to je boj proti organizovanému obchodovaniu s eh, drogami, korupcia, nelegálna migrácia, kybernetický zločin, terorizmus. 65 trestných činov, ktorými sme sa zapodievali, sa týkali práve týchto prioritných oblastí. 35 sa týkalo oblasti napríklad eh, krádeží environmentálneho zločinu, závažné a viacnásobné treba z vraždy cezhraničného charakteru. Takže objem práce zrástol, pokiaľ ide obchodovanie s drogami, pokiaľ ide o PIF, boj proti korupcii, obchodovaniu s drogami a boj proti praniu špinavých peňazí. V tomto roku sme sa zamerali na špecifický prípad, je to taký prípad roka a zameriavame sa aj na istý nástroj a to ide o európsky zatýkač. Je teda kybernetickú trestnú činnosť. Tá sa žiaľ rozvíja z globálneho hľadiska veľmi rýchlým spôsobom. Sú tam problémy, ktoré súvisia s jurisdikciou, sú tam určité právne otázky, ktorými je dôležité zapodievať. Pokiaľ je ten prípad roka, tam sa začala práca v novembri 2014, Je to prípad viacnásobného využitia malvéru, čo sú isté typy softvéru, ktoré pochádzali z USA a potom sa predávali a využívali užívateľmi a rozšírilo sa to do viac ako 16 štátov. USA sa obrátili na holandskú prokuratúru a požiadali prevziať stíhanie osôb, ktoré by mohli využívať e, tento typ softvéru. Pokiaľ ide o takýto software malware, môže vlastne prevziať kontrolu nad počítačom, nákaziť počítač a potom z toho môžu vzniknúť kybernetické útoky prostredníctvom využívania malvéru užívateľmi. Môže nastať prevzatie počítača Týmto pádom je možné získať prístup k dokumentom a je možné na diálku ovládať webkamery tých e, užívateľov. Bol tam jeden 18-ročný Holandian, ktorý vlastne ovládal asi tisíc počítačov, kontroloval webkamery a samozrejme mal prístup k obrázkom a mohol potom sledovať mladé ženy a dievčatá. Toto je skutočne hrozné protiprávne, absolútne neakceptovateľné a iba štrukturovaný koordinovaný prístup a zapojenie každej zainteresovanej strany do boja môže poviesť výsledkom. Nestačí len bojovať, pokiaľ ide o servery, to bola úloha pre orgány v USA, ale je dôležité zapodievať tými, ktorí vlastne kúpili tento malware a ho využívali asi vám nemusím povedať, že pokiaľ ide o Európsku úniu, sme konfrontovali s rozličnými právnymi rámcami, rozličnými mm, trestnými činmi v jednotlivých členských štátov. Niekedy stačí iba využívať takýto malware na to, aby ste mohli byť stíhaní. A niekde dôležité ísť ešte ďalej, je dôležité preukázať, že sa využil ten malware, a že takéto protiprávne využitie poviedlo k nejakej škode, škode a došlo poškodenie, poškodeniu obetí. Takže boli tu rozličné fázy vyšetrovania, rozličné postupy, bolo dôležité zosúľať jednotlivé línie a úrovne e, vyšetrovania a stíhania. Napokon sa podarilo vlastne dvoch akčných dňov ukončiť celé tie aktivity prostredníctvom koordinačného centra, kde tie výsledky boli skutočne výrazné. Viac ako 350 prehliadok e, domov, boli tam zatknuté osoby, a asi tisíc zariadení na ukladanie údajov bolo zadržených. Eh, tu ide o to, že eh, ako by sa dalo, za otázka, ako by sme mohli postupovať bez Eurojustu, bez takéto spolupráce. A bolo to vďaka Omnibusu a bola, bola to štrukturovaná koordinácia, ktorá môže viesť k tomu, že sa podarilo zničiť e, takúto dobre organizovanú skupinu e, páchateľov zločinov, kybernetických zločinov. Takže toto je veľmi dôležitá činnosť v oblasti kybernetickej oblasti a toto v podstate bol taký emblematický prípad. Pokiaľ ide o zameranie samotného roku, tam išlo aj o problematiku európskeho zatýkača, ktorý vlastne máme 10 rokov v dispozícii. A ak teda európsky zatýkač bolo dôležité posúdiť, či teda sa tam dosahujú ciele, alebo nie, či vlastne dochádza k potlačeniu niektorých typov trestných činov. A vlastne už počas gréckého predsedníctva sa tým výrazne zapodieval, bol tam spolupráca s členskými štátmi, bol tam podujete, kde boli zástupci akademické obce členských štátov, zapodievali sme sa tým, ako sa využíval, využíva európsky zatýkač, a ako pomáha v boji proti organizovanému závažnému, závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. No a ukázalo sa, že je to veľmi účinný nástroj. Samozrejme má isté nedostatky a soft law určite môže napraviť v tomto prípade prípadne nedostatky. Pokiaľ našu výročnú správu je tam uvedené aj to, že sme boli zapojení do 389 prípadov, ktorí sa týkajú európskeho zatýkača a umožnili sme stíhanie 266 osôb, čo bolo 122 prípadov, kde sa Eurojustu e, naznačil, že došlo k porušení lehôd. Pokiaľ ide o rok 2014, Spojené kráľovstvo Polsko a Bulharsko boli štáty, ktoré najviac požadovali tento na nástroj výrazne to využívali aj Španielsko, ktoré ďalšie štáty. Takže my sme veľmi spokojní, boli tu štyri prípady, kde sme boli požiadaní o poradenstvo, pokiaľ išlo o riešenie konfliktov, pokiaľ išlo o európske zatýkače, išlo o cieľené osoby, ktoré boli predmetom hľadania v viacerých štátoch. Bolo dôležité stanoviť správne priority, aby bolo jasné, do ktorého členského štátu má byť presunutá táto osoba v prvom rade a ide o to, aby vlastne táto osoba bola presunutá na jedno miesto a má byť to vhodné miesto. My sme veľmi spokojní s touto činnosťou. Zatiaľ e, naše poskytnuté poradenstvo bolo využívané. Potom, pokiaľ ide o článok e, 13.7c rozhodnutie Eurojustu, tam išlo o určitú problematiku, ktorá sa týkala vykonávania e, požiadavky na súdnu spoluprácu. V zásade už viac ako 5 rokov organizujeme stretnutia e, najvyšších prokurátorov. Je to tak konzultačné stretnutie, pokiaľ ide o Zasadnutie v roku 2014, to stretnutie bolo počas gréckého predsedníctva, najvyšší prokurátori diskutovali o tom, ako ďalej postupovať, pokiaľ ide o európsky zatýkač, pokiaľ ide o to, že Eurojust je a vlastne zostáva centrom expertízy, pokiaľ je európsky zatýkač, tu ide o to, aby to bolo vzájomné porozumenie, sme chápali právne systémy členských štátov, je dôležité zabezpečiť konzultácie medzi členskými štátmi a ide tu o konzultáciu, koordináciu, poskytnúť e, právne informácie a takto podporovať členské štáty, aj pokiaľ ide o ďalšiu prácu na týchto európskych zatýkačoch. To je vlastne jeden z tých pilierov, pokiaľ ide vlastne o riešenie problematiky konkurujúcich európskych zatýkačov, Ide o problematiku európsky zatýkač versus extradícia. Trvalo to asi 11 rokov transferovať jedného teroristu e, z jedného štátu druhého do minulosti a teraz vlastne tento transfer je možné zrazu za pár dní, takže vidíte, že aký je najlepší postup a z hľadiska zločinca, je jasné, čomu sa každý chce vyhnúť, takže my chceme zabezpečiť rýchle reakcie, chceme byť efektívni. Zároveň sa zameriavame aj na strategickú prácu, pokiaľ ide o našu výročnú správu, tak tam vidíte, že je tu určitý náhľad, ako z operačného hľadiska pomáhame členským štátom, ako vlastne sa snažíme zabezpečovať rýchle a účinné výsledky. Toto je zároveň prepojené aj s istou strategickou prácou povedal som strategickom stretnutí, ktoré sa týkalo napríklad aj z európskeho zatýkača a potom príkazy na konfiškáciu. Potom bolo aj stretnutie v októbri s kontaktnými bodami a styčnými prokurátormi, ktorí pôsobia v iných štátoch EÚ, ako aj mimo EÚ. Tam ide o takých styčných dôstojníkov, potom bo, tam je spolupráca aj s národnými korešporentmi. Zdá sa, že musím urýchliť predseda. No začali sme trošku neskoro, pri to predsedníctvo áno je dôležité trošku to urýchliť. Budem mať ešte aj otázky na vás, aby ste ich zodpovedali. Takže ak by ste sa mohli dostať záveru vášho príspevku, výborne. Takže v rámci našej výročnej správy sme chceli zdôrazniť aj to, ako je dôležité Mm, mať spoluprácu s ostatnými zainteresovanými subjektami a tu ide o členské štáty, koordinačné centra na vnútroštátnej úrovni, je tu aj rozličné siete ako EGM a tak ďalej. Chce mať úzkú spoluprácu s ostatnými partnermi Europol, OLAF, Frontex a MCDDA pokiaľ ide o rastúci počet prípadov, tak to poukazuje na to, aké vlastne prepojenie s ostatnými aktérmi aj mimo Európskej únie, je tam veľké úsilie a my sa pozeráme do budúcnosti. V roku 2017 sa presťahujeme do nových priestorov a my sme prispievali aj k takým témam ako EPPO alebo nariadenie Eurojuste, budeme v tom pokračovať a samozrejme tento rok pracujeme na takých troch veciach, je vám to známe, kybernetický zločin, nelegálna migrácia a terorizmus a pre všetkým zahraniční teroristickí bojovníci. Sú tam osobitné výzvy a pevne veríme, že sa nám podarí to všetko zvládnuť, aby sme mohli rýchlo postupovať, pokiaľ je takýto výrazný nárast prípadov, ktorými, s ktorými je konfrontovaný Eurojust. Samozrejme, môžu tam byť aj isté rozpočtové otázky, ktorým sa budeme musieť zapodievať. Ďakujem eh, veľmi pekne. Samozrejme, nechcem vás obmedzovať vo vašom rečníckom čase, avšak chcem, aby sme mali dostatok času pre otázky poslancov. A očakávame naozaj veľa otázok, takže trošku to rozbehneme aj po minulotýžňovom neformálnom zasadnutí Rady ministrov. A myslím si, že efektivita sa zvyšuje. Avšak čo sa týka proporčnosti, aký máte pocit z minulého roku na základe tejto výručnej správe a predovšetkým problémy tých krajín, kde proporčnosť a primeranosť e, trestov bola problém. Mohli by ste sa vyjadriť konkrétne e, k tomuto a aké máte vnímanie, aký je váš pohľad na vec? Pretože vo vašej správe ste, ste to nespomínali. Prvou rečničkou bude Katerina Čumiči. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať e, predsedničke Eurojustu pani Konings e, za naozaj veľmi e, obsiahlu prezentáciu výsledku a takisto aj za výsledky, ktoré agentúra, ktorej predseda dosiahla. Samozrejme, mali sme príležitosť nielen ja, ale aj ostatní oceniť E, počet uzavretých ako aj skoordinovaných e, prípadoch z operatívneho hľadiska, ale takisto aj oceňujeme lepšiu spoluprácu s inými agentúrami e, na európskej úrovni. Ja som osobne presvedčená, že Eurojust si plní veľmi dôležitú úlohu na národnej úrovni a celoeurópskej úrovni v boji proti organizovanému zločinu a obrany hraníc. Chcel by som sa dotknúť niektorých eh, bodov spoločného záujmu. Chcela by som oceniť, že v správe je časť, ktorá je venovaná ochranom, eh, ochrane eh, neplnoletých obetí trestných činov. Eurojust si v tejto oblasti plní naozaj veľmi dobre svoju úlohu. Ale chcel by som, chcel by som poprosiť predsedničku eh, Konings, aby to, túto tému rozvinula a aby eh, vrhla viacej svetla na túto oblasť aktivít Eurojustu, pretože naozaj veľmi veľa neplnoletých eh, osôb sú stále naďalej obeťami trestných činov. Ďalším bodom, je bod, o ktorom sme už hovorili. A to sú aktivity, ktoré majú povahu trestných činov a ktoré sa týkajú nelegálnej migrácie. A samozrejme voči tomuto musíme odpovedať eh, ako Európa spoločne. Takže aj na toto som sa chcela opýtať predsedničky Konings, či by nám mohla poskytnúť e, viac informácií, aké kroky na strategickej úrovni chce Eurojust v tomto ohľade podniknúť. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Tomens. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mal tri otázky. Otázky, ktoré sa týkajú administratívy, ale aj otázky, ktoré sa týkajú konkrétnej problematiky. Avšak dovolte mi, pani predsednička, poďakovať sa a pogratulovať vám e, k vašemu opätovnému znove zvoleniu. E, obdivujem ľudí, ako ste vy, ktorí sú veľmi komunikatívni a ktorí stoja teraz v čele Eurojustu. E, prvá vec, na ktorú by som sa chcel opýtať, je, na spoluprácu s väčšinou s európskymi agentúrami. Bol som zodpovedný za absolutórium napríklad e, prekladateľskej služby. Prekladateľská služba je jedna z najdrahších e, vecí a aj náklady sa neustále zvyšujú. Ako sa konkrétne dívate na to, že si nemôžete v súčasnosti uplatniť e, prekladateľské služby priamo v Hágu alebo v Holandsku a musíte veci zasielať do Luxemburska. Ďalšia vec sa týka koordinačných centier. Vy ste spomínali, že za minulý rok ste ich mali 10 a od začiatku roku ste ich mali 9. Znamená to nejaké navýšenie nákladov alebo budete požadovať od nás viac finančných prostriedkov? Za tretie, podaril sa vyriešiť problém s čínskou ambasádou ohľadom vašej novej budovy v Hági, pretože viem, že oni niekoľkokrát protestovali proti tomu, že Eurojust bude umiestnený v blízkosti čínskej ambasády v Hágu. To je administratívny problém, ktorý ma zaujíma. Čo sa týka konkrétnych problémov, tam by som sa rád opýtal na tri veci. E, prvá vec je obchodovanie s drogami. Obchodovanie s drogami v súčasnej dobe e, narastá veľmi významne za posledných 7-8 rokov. Akým spôsobom na to budete reagovať? Ďalšia vec je hazardné hráctvo alebo gambling. E, objavujú sa čínske firmy s čínskou e, web stránkovou domenou, ktoré ľuďom ponúkajú stavkovanie na internete. Je to e, pomerne veľký objem čiernych peňazí a po tretie je to antisemitizmus v Európe. Sám som pred niekoľkými týždňami zažil to, že som bol označený za žida a bola mi daná e, žltá židovská hviezda a e, extrémisti šírili moju fotku so židovskou hviezdou. Keď som reagoval na tento problém, e, prokurátor povedal, že je to záležitosť umeleckého diela, kultúrnej odlišnosti. Ja si osobne myslím, že web stránky, kde sú hajlujúci nacisti, nie sú umeleckým prejavom. Pripravujete e, napríklad školenie štátnych zástupcov, respektíve prokurátorov v tomto zmysle? Ďakujem. Ďakujem. Natalie Grisbeck. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme za informácie a Gratulujeme k vynikajúcej práci a ďakujeme za to, že s nami vediete tento dôležitý dialog o boji proti trestnej činnosti. Mám dve rýchle otázky. Poprvé, vy ste sa toho už aj dotkli, pani predsednička, ale možno je to mm, príliš dlhavá téma na dnes, ale napriek tomu by som chcela vidieť, aký vzťah vy, vidíte medzi Eurojustom a budúcou Európskou prokuratúrou. Čiže ako by ste toto zanalizovali? A druhá otázka, trošku taká viac na národnej úrovni a týka sa efektívnosti práce našich agentov. Vo Francúzsku máme 36 odvolacích súdov a podľa podkladov, ktoré ste nám dali, jediný odvolací súd postupuje informácie Eurojustu. I keď agentúra funguje dobre, možno by bolo zaujímavé um, vytvoriť z odovzdávania informácií povinnosť, aby to malo povinný charakter, pretože to sú dôležité um, informácie, dôležité pre konanie. Cília. Ďakujem, Natália. A slovo má Cecília. Ďakujem veľmi pekne. Tu som tu. Chcela by som pogratulovať k opätovnému znovu zvoleniu a samozrejme k ďalšiemu úspešnému roku v boju e, proti organizovanému zločinu a trestným činom v Európe. A samozrejme želám vám čo všetko najlepšie aj do budúcnosti. Avšak musím sa opýtať otázku, e, ktorá nie je a zdá úplne jasná. E, prečítala som si v Daily Mail 6. júla, že ste vydali veľmi jasné vyhlásenie, čo sa týka väzby o členoch e, islamského štátu, ktorí sú zamaskovaní medzi e, imigrantami, ktoré prekračujú nelegálne Stredozemné more. Samozrejme, to vzbudilo mnohé otázky a vy ste povedali, že toto sú operatívne informácie, ktoré ste dostali v rámci vašich plnení funkcií v rámci Eurojustu. A ja sa pýtam, existujú dôkazy o tomto a mohli by ste teda zverejniť takéto dôkazy a pokiaľ nie, odkedy je vlastne bežnou e, praxou, že predsednička Eurojustu e, komentuje prebiehajúce vyšetrovanie e, v členských štátoch. Je to veľmi politicky citlivé, takže či existuje naozaj dôkazné prepojenie medzi, členským, medzi islamským štátom a ich prítomnosťou e, medzi imigrantami. Ďakujem, Cecilia. Cecilia von Karten. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj z mojej stra- strany by som rada privítala pani Konings a ďakujem za vašu činnosť po vašom znovu zvolení. Ja prednášam otázku pani Grisbeck ide o vzájomne prebiehajúcich rokovaniach, ktoré sa týkajú Európskej prokuratúry a ktoré ešte neboli uzatvorené a ešte nevieme, aký bude vzťah medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. Chcela by som teda poukázať na aktivity, ktoré sa týka funkcií, ktoré by mali byť exkluzívne pre Európsku prokuratúry a ktoré sú zároveň ktoré sú zároveň veľkou prioritou a to je poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Minulý rok sa, prípad, sa počet prípadov zdvojnásobil v tejto súvislosti. Preto by ma zaujímalo, čo vlastne toto zdvojnásobnenie znamená. Znamená to, že to je zvýšenie počet prípadov, alebo mohli by ste povedať, že je to e, znásobenie počtu trestných činov v tomto, v tomto ohľade. Ďakujem. Axel Voss. Áno, aj z mojej strany by som vás chcel e, privítať. Je vždy dobré, že tu máme vždy príležitosť klásť vám otázky a opäť vám gratulujem k znovu zvolenie. Máme tu tri veľké témy, ktoré sa týkajú e, našej spoločnosti. To je nelegálne pristahovalectvo, e, e, samozrejme zahraniční bojovníci a kybernetický zločin. Vy ste spomenuli vo svojej správe všetky tri záležitosti. Mňa však zaujíma, či Zdá sa, že máme problém eh, na konkrétnom kanále eh, tlmočenia. Máte anglické tlmočenie k dispozícii? Mohli by ste, ak chcel, chvíľku počkať? Zdá sa, že to už funguje. Neviem, či mám zopakovať teda všetko Pravdepodobne nie. Iba pokračujte vo svojich e, otázkach. Ide mi o tri témy. E, kybernetický zločin zahraničných bojovníkov a e, nelegálne pristahovalstvo. Samozrejme na úrovni Eurojustu existovala spolupráca aj s členskými štátmi v tomto ohľade, avšak otázka je, e, do akej miery fungujú a hrajú úlohu vaši vlastní odborníci a do akej miery ju naozaj musia hrať. A čo sa týka eh, eh, tejto záležitosti. Týka sa to predovšetkým kybernetického eh, zločinu, pretože v súčasnosti sa spoliehame na zdroje informácií, ktoré po, po, po, pochádzajú z členských štátov. Je tu teda priestor na zlepšenie alebo je situácia z vašeho pohľadu uspokojivá? A druhá otázka e, sa týka toho, čo povedal už pani Kaufmann. Tu sme v Európskom parlame, parlamente e, veľmi opatrní v tomto ohľade, pretože nevieme zatiaľ, akým spôsobom si rada bude predstavovať spoluprácu medzi Eurojustom a Európskou prokurátorou, respektíve úradom Európskeho prokurátora. Avšak existuje z dnešného pohľadu, čo by vám mohlo prísť eh, na mysel, kde by mohla byť táto spolupráca posilnená, alebo nejaké aspekty, ktoré by mali byť posilnené? Ďakujem veľmi pekne. Pana Anna Gomeš. Uh, uh, uh, Ďakujem eh, veľmi pekne. Chcela by som sa opýtať, e, že videla som, že mali ste seminár o boji proti e, terorizmu a takisto o fenoméne zahraničných bojovníkov a vydali ste určité odporúčania e, v zverejnenom dokumente. Obsahujú tieto odporúčania odkazy na nástroje, ako je Európske PNR, a čo sa týka aj samozrejme vzťahu k základným ľudským právam. Čo sa týka prania špinavých peňazí, e, nebolo to vyslovene medzi vašimi prioritami, ale mali ste mnoho ich e, prípadoch. A ty samozrejme, tento zločin je spojený s inými tristnými činmi, ako je napríklad organizovaný e, zločin a tak podobne. Máte nejaký priestor, kde by ste vedeli uviesť mieru vašich úspechov pri získavaní dát e, z uzatvorených, respektíve neverejných e, súdnych e, konaní, respektíve informácií z daňových rajov z mimo prostredia Európskej únie. A môžete uvieť príklady, kde takéto konanie bolo úspešné pri získavaní takýchto informácií. A predovšetkým z oblasti jurisdikcie, ktoré nespadajú pod vašu kontrolu. A takisto myslíte si, že kríza má vplyv na vybavenie jednotlivých prokurátorov členských štátov pri plnení si svojich úlohov, alebo naopak, či prokurátori majú naopak lepšie vybavenie. Mohli by ste to porovnať? Ďakujem, Anna. Ďalším rečníkom je pani Gio. Ehm, ďakujem veľmi stručne. V správe sa hovorí, že Eurojust viac prípadov začína riešiť v oblasti nelega- neregulérnej um, imigrácie. Možno by sme mali skôr hovoriť o nelegálnej imigrácii. Mohli by ste nám povedať niečo konkrétne o týchto prípadoch? Ďakujem a posledným rečníkom je Jared Button. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Claude pani predsedníčka, boli ste veľmi nadšená, čo sa týkalo európskeho zatýkacieho rozkazu, avšak dotkli ste sa aj e, záležitosti primeranosti, kedy hovoríme o ľuďoch, e, ktorí boli vydaní na zahraničné trestné stíhanie kvôli e, krádež bicyklu napríklad. Není to záležitosť e, primeranosti, ktorá má vlastne nejakým spôsobom falošne upútať pozornosť pretože moja najväčšia výhrada voči európskemu zatýkaciemu rozkazuje to, že ľudia môžu byť e, vydaní na stíhanie do inej e, krajiny bez toho, aby boli e, príslušnému úradu vydané akékoľvek podklady. A nerozumiem celkom tomu, či je v poriadku byť vydaný na zahraničné trestné stíhanie bez dôkazov veľmi Eh, alebo veľmi závažnej záležitosti a naopak byť vydaný na trestné stíhanie vo veľmi mm, malej záležitosti bez akýchkoľvek eh, dôkazov. Takže bolo by vhodné, keby domáca eh, krajina mala príležitosť preštudovať si dôkazný materiál, čo nebolo vždy možné s európskym zatýkacím rozhodnutím. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a myslím si, že to uzatvára e, zoznam e, otázok. Je to veľmi široká paleta týchto otázok od našich kolegov, e, ktorí si vybrali celkom dlhý čas. Takže myslím si, že to bude aj taký test vašich komunikačných schopností. Really tested our term. So let's start with um, the... Uh, začnime týmito otázkami. Bude to otázka pána, pani Diniči. Ide o to, či sme mali nejaké návštevy v Eurojuste, boli tam aj návštevy z Európskeho parlamentu, takže aj poslanci si našli čas na návštevu u nás, to si skutočne vážime, lebo je možné takto viesť priamy dialog. Samozrejme zapodívame sa rozličnými typmi trestných činov ide o sexuálne zneužívanie detí na internete. Sú tam viaceré takéto prípady, ktorými sa zapodievali. A to už je v minulosti. Potom ide o obete obchodovania s ľudskými bytostiami. Niekedy, pokiaľ ide o obchodovanie s ľudskými bytostiami, vedie tieto osoby, obete k tomu, že musia potom kradnúť. Musíme sa zapodievať otázkami aj nelegálnej migrácie, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, to je skutočne veľmi vážny humanitárny problém, spôsobený klimatickými zmenami napríklad. A potom ale istá obmedzená skupina zločincov sa snaží z toho vyťažiť množstvo peňazí. Takže proti tomuto musíme bojovať a pokiaľ ide o tieto, týchto migrantov, vidíme tam aj ale mladé rodiny, deti. To znamená, že je dôležité zvoliť multidisciplinárny prístup a ide o to, že nielen mladé ženy, mladí muži, celé rodiny opúšťajú zóny konfliktu a stávajú sa potom obeťami. No a v tejto súvislosti sa zameriavame aj na problematiku zahraničných bojovníkov. Ďakujem za tieto otázky. Pokiaľ ide o otázku českého poslanca Európskeho parlamentu. Áno, pokiaľ ide o problematiku prekladov v Luxembursku, povedalo by som, že je to skutočne náročná otázka, že to určitý čas. Možno, že vy môžete prispieť k riešeniu, pokiaľ, vy môžete príjmať rozhodnutie, pokiaľ je konečné centra, keď si porovnám situáciu s predchádzajúcimi rokmi, Teraz sme už mali za 6 mesiacov 9 korunačných centier, minulý rok sme mali za celý rok 10. Je tu nárast o 40 pokiaľ ide o koordinačné zasadnutia. A toto samozrejme je prepojené s určitými, určitými nákladmi. Sú tu veľké výzvy, pred nami je tu výrazný nárast eh, výziev a problémov v Európskej únii. A chcelo by som povedať, že my budeme veľmi obozretne zaobchádzať s finančnými prostriedkami a je iste známe, že v roku 2016 nastanú isté finančné problémy, lebo samozrejme musíme vykonávať prácu, my si riadíme e, zdrojmi a dopytom a ako aj udalostiami. Takže ide o to vlastne, ako prepojiť všetky tieto výzvy, pričom chceme postup, e, poskytovať kvalitné služby my už sme sa intenzívne zamýšľali nad tým, ako využívať efektívne naše prostriedky. My sme zrealizovali 5-percentný pokles, alebo pokles výrazný mm, zniženie finančných prostriedkov, tak sa to vyžadovalo v európskej inštitúcii, no ale je tu obrovský nárast prípadov trestných činov, takže musíme byť realistickí. Takže skutočne by som vás chcela požiadať o finančnú podporu v najbližších rokoch. Pokiaľ ide o Čínsk, veľvyslanectvo bude sa zapodievať spolu s holandskými orgánmi, pokiaľ ten problém sme veľmi radi, že holandské orgány nám ponúkli budovu, ktorá zodpovedá našim potrebám. Obchodovanie s drogami, to patrí medzi tie naše tri hlavné priority v roku 2012 sme zahájili strategický projekt, ktorý bude prebiehať až do roku 2016. Minulý rok sme sa zapodievali kontrol nových psychoaktívnych látok. Budeme pokračovať v tomto úsilí, lebo obchodovanie s drogami je rozhodne jednou z hlavných priorit Eurojustu. Pokiaľ je kybernetický zločin, existuje tu viacero možností. Vy ste iste počuli o operácii Mozart, tam išlo internetové podvody. Je tam množstvo prípadov obchodovania, pokiaľ ide o tzv. darknets a my sa zapodievame mnohými takýmito prípadmi. Pokiaľ ide o problematiku ďalších trestných činov, keď si pozrieme teroristické, teroristické útoky v minulom roku a pokiaľ ide o zameranie na židovskú komunitu a pokiaľ ide o útok Bruseli na e, židovské múzeum, tak e, vidíme, že sú tu viaceré prvky, ktoré zohrávajú určitú úlohu, ktoré my hodnotíme na každej báze. Ďakujem pekne v každom prípade za položené otázky. E, pýtali, potom to bola otázka, ktorá sa týka prepojenia Eurojustu a EPPO. My veľmi úzko sledujeme rokovania v tejto fáze, pokiaľ ide o luxemburské predsedníctvo. Isté viete, že počas lotického predsedníctva sa podal dosiahnuť čiastočný všeobecný prístup, pokiaľ ide o prepojenie medzi Eurojust a EPPO. To zostalo zatiaľ nedotknuté. To znamená, že my Veľmi pozorne sledujeme tieto rokovania, lebo my sme sa vždy snažili obohatiť diskusiu, len sa do nej zapájať. Hovorili sme, že môžeme poskytnúť naše skúsenosti, expertízu, boli sme požiadaní, poskytnúť administratívnu podporu a vždy sme skonštatovali, že vykonáme všetko, čo je v našich silách na to, aby sme ponúkli maximálnu podporu aj na administratívnej úrovni spolu s našimi IT expertami, právnymi službami, potom pokiaľ ide o služby, ktoré sa týkajú spracovania prípadov, EPPO sa má zameriavať na boj proti zločinom týkajúcich sa e, ochrany finančných záujmov EÚ. Takže je tam taká vec veľmi taká tenká línia, deliaca čiara od e, trestných činov, ktorými sa my zapodievame. Takže pri PIF uvidíme, ako to celé dopadne, bude zaujímavé sledovať ten počet prípadov, ktorými bude sa zapodívať EPPO. Pravdepodobne ste asi zaregistrovali posledné tlačové vyhlásenie Eurojustu, kde išlo o karuselové podvody, podľa na DPH. Ide asi o objem 300 miliónov eur, takže ide o to, že vlastne a ako sa tým môže zapodievať EPPO a akým spôsobom bude možné poskytnúť podporu a v rámci toho neohrozovať naše aktivity, pokiaľ ide o celkový súbor aktivít, pokiaľ ide o boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí a tak ďalej. Takže áno, my veľmi úzko sledujeme tieto rokovania. Potom ste hovorili o tých odvolacích súdoch. Máme veľmi úzkú spoluprácu s Jurisdiction International. Ide o špecializované súdy a častokrát sa nás obracajú s žiadosťou o, o pomoc. My považujeme za dôležité, aby sa množstvo práce odvedlo v rámci vnútroštátnych konačných systém, mou Eurojustu, lebo je tu určitá povinnosť pre členské štáty vytvoriť národné konačné systémy pre členské štáty a je tu povinnosť informovať Eurojust o trestnom stíhaní, vyšetrovaní, pokiaľ je špecifické formy trestných činov. Vieme, že viaceré členské štáty odvedli dobrú prácu, ale je dôležité ďalej pokračovať v tomto úsilí a je veľmi dôležité, pokiaľ ide napríklad o terorizmus, tam sme vybudovali sieť, ktorá funguje už viac ako 5 rokov a v rámci posledných operácií sa ukázalo, že pokiaľ ide o národných e, korešpondentov, to je veľmi dôležité z hľadiska riešenia kríz a výmeny informácií vo veľmi krátkom čase, pokiaľ je problematiku zahraničných teroristických bojovníkov, tu sa ukázalo, že je dôležitá táto sieť, eh, ktorá sa zapodieva aj terorizmom a to je pre nás veľmi dôležitá informácia, informácií, k tomu sa dostanem neskôr. Takže je veľmi dôležité vybudovať takéto štruktúry v členských štátoch. Pokiaľ ide o prepojenie medzi nelegálnou migráciou a zahraničnými teroristickými bojovníkmi, v roku 2012 sme boli vlastne ako prví upozorní našou sieťou, pokiaľ je národný korešpondentov pre terorizmus, v tom zmysle, že išlo o to, ako detekovať a identifikovať na úrovni jedného členského štátu, kde nastali veľké toky, ktoré sa týkali mladých ľudí, ktorí išli do Iraku a Sýrie a potom späť. My sme okamžite vypracovali dotazník či vlastne sa týka tento tok iba jedne, jedného členského štátu, ako sú tam rizika, keď sa títo ľudia vrátia. Vtedy išlo jún 2012 a na konci roku 2012 vychádzajú z odpovedí na dotazník, sme videli, že je to vlastne 7 štátov, ide o týchto mladých ľudí, ktorí idú do Sýrie a späť. V roku 2013 sme postupovali ako tradične postupom, keď vidíme, že existuje určitý fenomén Mali sme taktické stretnutie so všetkými národnými korešpondentami pre terorizmus a zapodievali sme sa aktuálnou situáciou. Tam nešlo iba niekoľko členských štátov, videli sme, že už sa to týka 15. V roku 2015 sme vykonali to isté. V marci 2013 sme skonštatovali určité problémy z európskeho hľadiska, pokiaľ týchto mladých ľudí, ktorí išli do Iraku a späť, Išlo pre všetkým o to, že títo navrátilci môžu mať určité teroristické úmysly. Realita poukázala, že asi táto obava bola opodstatnená z tohto hľadiska roku 2014 a 15 sme boli konfrontovaní s teroristickými útokmi, ktoré e, uskutočnili navrátilci. Myslím si, že Ide o to, ako zdieľať informácie, nemáme ich zadržiavať, musíme si vymieňať a v tomto zmysle by som chcela povedať, že pokiaľ ide o kybernetický zločin a terorizmus a zahraničnými teroristickými bojovníkmi a nelegálnou migráciou sú určité prepojenia, nielen preto, že sú tam určité informácie, ktoré sa môžu šíriť, pokiaľ spravodajské informácie ide o to, ako vlastne zabezpečiť koordináciu a menu informácií a preto je veľmi dôležité mať takéto siete, pokiaľ ide o špecializovaných prokurátorov a je dôležité hovoriť o tom, čo sa udialo v realite v niektorých prípadoch. Myslím si, že to je skutočne povinnosť. Jednoducho musíte naplniť svoje úlohy a nevykonávať obštrukcie. Pokiaľ ide o otázku pani Kaufmann, ja som vlastne už vysvetlil to prepojenie medzi našou prácou a pokiaľ ide o podvodoch na boj proti podvodoch na EÚ. Podvody tým sa zapodívame tak povedz, na každodennej báze, pokiaľ prípady PIF, to je jeden z dobrých príkladov. Áno, je to výrazná časť našej každodennej činnosti. Prečo? Lebo tieto prípady sú častokrát veľmi technické, veľmi rýchlo sa to mení, vyvíja, presúva sa to z jedného štátu do druhého štátu, ide tu o cezhraničnú činnosť a ide tu vlastne o to, ako vytvoriť súdnu spoluprácu a riešiť jednotlivé technické otázky. No a napokon by som uzavrela moje odpovede. Spolupráca je veľmi dôležitá. Pokiaľ je kybernetický zločin, v minulom roku sme zorganizovali dve stretnutia, ktoré sa týkali toho, ako vlastne e, povýšiť na vyššiu úroveň e, spoluprácu alebo sieť prokurátor, ktorý sa oberia kybernetickou trestnou činnosťou. Ide aj o e, budapešťanský dohovor, ktoré štáty to už ratifikovali, ale nie všetky štáty majú rovnaké možnosti, pokiaľ ide o špecializované školenia pre e, prokurátorov a sudcov, takže je dôležité e, zvýšiť úsilie, pokiaľ ide o túto vec školení. Ide tu aj o to vlastne, ako zabezpečovať dôkazy, ktoré sa týkajú obchodovania s ľudskými bytostiami, to je veľmi dôležité v oblasti kybernetických zločinov, tak zorganizovali to stretnutie preto, aby sme tu mali výmen najlepších postupov a Podobne sme postupovali v prípade zahraničných turistických bojovníkov a chceme postupovať podobne, pokiaľ ide nelegálnu migráciu. No a napokon je veľmi dôležité skonštatovať ešte dve veci. Pokiaľ ide nelegálnu migráciu, pokiaľ je konzultatívne fórum minulý rok počas talianského predsedníctva, jeden kolega z Katány nám povedal, že priebehu jedného roku počet osôb, ktoré boli ilegálne e, prevádzané alebo pašované. Takže ide tu o trestné činy, takéto prevádzactvo. Takže pokiaľ tento počet sa strojnásobil, to bolo v decembri minulého roku. Tento rok sme sa opätovne stretli s týmto kolegom a už som bol informovaný, že sa násobil počet nelegálnych migrantov. Tento problém je obrovský. Eurojust vytvoril kontaktný bod. My tu máme spoluprácu s talianským orgánom, ktorý bojuje proti, proti organizmom zločinu DNA. A my sa snažíme viesť čo najlepšiu spoluprácu, chceme poskytovať odpovede na otázky, zaoberáme sa aspektami právneho štátu, skúmame, či postupy, ktoré sa vykonávajú, sú správne. Pokiaľ je európsky zatýkač, tu sú určité veci, ktorými sa až tak nezapodívame. Ide o otázku to, toho, či sú zaslané nejaké požiadavky a európsky zatýkač sa vlastne využíva iba v prípadoch, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu, keď je o prípad terorizmu alebo organizovaného zločinu a vlastne iba vtedy je možné zabezpečiť najlepší postup, pokiaľ ide o európsky zatýkač. Ďakujem pekne, pani Konings, ďakujem pekne za poskytnuté informácie, milto, že máme viacej času k dispozícii, ďakujem pekne za odvedenú prácu, na Eurojuste skutočne si to vážime, ďakujem pekne kolegyne, kolegovia a týmto pádom sa dostávame k záveru tohoto bodu a môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Tu ide o priority luxemburského predsedníctva. A vítam našich hostí. Uh, uh, Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať ďalším bodom. Nemáme toľko času, takže prosím, usadte sa. Okay, colleagues, uh... Kolegyne, kolegovia, ďalší bod priority luxemburského predsedníctva. Vítam medzi nami kolegov z luxemburského predsedníctva. Minulý týždeň som sa zúčastnil na formálnej rade ministrov vnútra a spravodlivosti. Boli tam dôležité témy ako kybernetický zločin, migrácia, justičná spolupráca a tak ďalej. Luxemburské predsedníctvo veľmi dynamicky odštartovalo trialóg o um, ochrane údajov. A Ehm, nebudem teda obšírne rozprávať o tých veciach, o ktorých sme hovorili minulý týždeň. Nechám to na pánov ministrov a potom budete vyklásť otázky. Takže ako prvý sa vyjadri pán Ža- Born, minister azylu a imigrácie. Ďakujem. Vieme všetci, že európska migračná politika je obrovská výzva a sú, sú tu viaceré prekažky, ktoré musíme prekonať. Som veľmi šťastný, že na poslednej rade ministri, ktorí sa zaoberajú vnútrom a imigráciou. V Luxemburgu minulý týždeň bol zastúpený aj Európsky parlament e, vašim predsedom e, výboru, ale bola pritomná aj pani Ska Keller. Komisia predložila svoju agendu v oblasti migrácie. Je to obrovská solidná práca a naznačuje nám to cestu, ako, e, ako ďalej pokračovať. Vypočuli sme si aj veľa argumentov členských štátov, ktoré sú legitimné a konštruktívne. Je naozaj potrebné sa teraz už e, hlbšie zamyslieť nad európskou migračnou politikou. Je pravdepodobné, že sa nachádzame na začiatku obrovskej reformy. Situácia priamo v teréne, myslím, že všetci ju poznajú. Minulý týždeň som bol na Lampedúze a uvedomil som si, akú obrovskú záťaž znáša Taliansko. Na Lampeduze som takisto ale videl aj obrovskú odhodlanosť. Videl som dobrovoľníkov, ktorí pracujú na tomto ostrove mnoho mladých Európanov, ktorí pomáhajú osobám, ktoré prichádzajú na Lampeduzu. Lampedusa má miesto pre 400 osôb, ale v súčasnosti je tam vyše 700 osôb umiestnených. Takisto som sa rozprával so, so zodpovednými zástupcami detenčného centra, takisto s, so starostom Lampedúzy. Ak prídu v noci nejaké člny, tak napriek tomu to funguje. Tí ľudia sú prijatí, eh, trávia 2-3 dní na lampedúze a potom sú premiesňovaní do iných centier v Taliansku. Ale to, čo vidíme na Labeduze, čo si uvedomujeme, to sú v prvom rade dve veci. Poprvé, mladí ľudia medzi 17. a 27. rokom života e, sú to najmä muži, ktorí prichádzajú v tomto veku zo Somálska a z Eritreji v prvom rade. A potom tam vidíme mnohé rodiny, Zastupcovia azylového centra mi povedali, že niektoré rodiny, ktoré prichádzajú s deťmi napríklad zo Sýrie, majú za sebou e, ročnú alebo dvojročnú cestu. E, to je teda cesta, ktorú majú za sebou, e, prídu cez Líbiu a potom sa plavia cez Stredozemné more a prichádzajú na Lampedusu keď vidíme túto biedu, ale zároveň aj túto nádej týchto ľudí, tak myslím, že my ako Európania by sme si mali uvedomiť, že máme povinnosť solidarity a že musíme eh, hľadať nejaké konkrétne riešenia, riešenia, ktoré budú v súlade s našimi európskymi hodnotami. Navštívil som takisto Libanon. Problém v Libanone je úplne odlišný, um, tak ako v Turecku. A myslím si, že aj tieto štáty očakávajú niečo od Európy. V pondelok na rade uh, sa budeme zaoberať imigráciou a vnútrom a dúfam, že konečne vyriešime ten balík pre 60 tisíc osôb. My ako predsedníctvo rady uh, sa teraz ujmeme E, tu tejto úlohy s podporou všetkých štátov a inštitúcií. Musíme vytvoriť nejakú globálnu politiku, ktorá nesmie mať za následok iba zmenu Eh, tých eh, migračných tokov. Musí to byť spravodlivá politika mm, a komunitárna pomoc musí byť takisto spravodlivo rozložená, či už bude mať finančnú pomoc, eh, pardon, formu alebo formu technickej pomoci. Čiže musí to byť určitý balík a musíme to konečne urýchliť, najmä na úrovni zodpovednosti, solidarity a medzinárodnej spolupráce práca bude rozdelená e, na krátkodobú prácu a taktiež na strednú a dlhodobú prácu. Keby sme mali vybrať najdôležitejšie prvky, tak potom je to e, Keby sme sa zamerali iba na niektoré izolované prvky tohto kontextu, tak by sme ohrozili dobre fungovanie šengenského priestoru. Zachraňovanie e, životov Frontex, e, Triton, na to všetko sme strojnásobili e, zdroje, členské štáty urýchlili. Poskytovanie finančnej pomoci Eunaformed bol spustený a Takisto sme urychlili prácu na mandáte Bezpečnostnej rady. Minulý týždeň v Moskve som sa stretol s pánom Lavrovom a myslím si, že e, sa musíme už dopracovať k nejakému riešeniu. Máme tu Tobruk a takisto sa snažíme spolupracovať e, s Líbiou. Na úrovni Bezpečnostnej rady sa hovorí, že diskusie pokračujú, robia pokroky a keď už budeme e, mať e, to pozvanie pre Líbiu, tak myslím, že rýchlo nájdeme riešenie. Takže ďalšia dôležitá vec, ktorá nás Čaká e, je e, presídľovanie a potom v súlade s odporúčaniami komisie a Európskej rady z 25. E, júna sme sa dohodli, že 25 tisíc utečencov presidlíme. My sme túto E, toto číslo dosiahli, dokonca sme ho prekročili na základe sľubov, ktoré sme dostali od ministrov minulý týždeň, takže my sme vlastne dosiahli náš cieľ a ten potenciál, ktorý máme, teraz môžeme začať využívať. E, členské štáty, ktoré majú skúsenosti v rámci EASO, e, pomôžu ďalším členským štátom, ktoré sa začínajú angažovať v presídľovaní. Druhý eh, bod, ktorý tu máme, 40 eh, eh, tisíc a 24 tisíc z Talianska, to sú čísla pre relokalizáciu, tak aby sme lepšie prerozdelili záťaž medzi členské štáty a aby sme mohli lepšie konať v naliehavých situáciách, aby sme mohli takisto reagovať na tie veľké skupiny, ktoré prichádzajú. Tento mechanizmus ukáže, že Európska únia je zjednotená a solidárna. Európska rada sa dopracovala teda k tej dohode na 40 tisíc osobách. Potom tu máme tie čísla pre Taliansko a Grécko, ako som spomenul. Nech ma teraz pán Moraes a pani Keller skontrolujú, ale poviem, že diskusie neboli jednoduché, a to hovorím naozaj diplomaticky. Migračný tlak je obrovský v niektorých členských štátoch a pomoc sa žiada najmä pre tie hotspoty a pre lepšiu identifikáciu je potrebné systematicky odoberať digitálne otlačky prstov a niektoré členské štáty musia teraz začať budovať a vytvárať svoje príjmajúce kapacity. Ale atmosféra napriek tomu bola konštruktívna a naše predsedníctvo urobí všetko, aby e, splnilo očakávania pondelkovej e, mimoriadnej rady. Myslím si, že sú to vysoké očakávania, ale nie nerealizovateľné a keby Európa zlehala, tak by to teraz pre ňu bola hamba. Sú to výnimočné opatrenia na e, základe článku 68 zmluvy. Ako som už povedal, na Rade ministrov minulý týždeň sme si vypočuli aj názor Európskeho parlamentu, berieme ho vážne a budeme pravidelne spolupracovať s parlamentom aj na naliehavých otázkach, pretože tu máme v zmluve um, toto zakotvené a máme tu spolurozhodovanie, takže to musíme rešpektovať. E, budeme bojovať najmä e, proti pašerákom ľudí, budeme eh, Frontex podporovať viac finančne, takisto readmisie, návraty, návraty eh, e, problematika Nigeru a takisto e, identifikácia štátov pôvodu. Keď e, niekto je identifikovaný ako občan bezpečnej krajiny, tak bude podliehať zrýchlenému konaniu a nie je e, akceptovateľné, aby osoby z takýchto bezpečných štátov pôvodu zaťažovali našu infraštruktúru azylovú na, na, na príjmanie žiadateľov o azyl. Pokiaľ ide o spoloč, spoluprácu na medzinárodnej úrovni, máme tu summit 11. 12. novembra v Lavalet. Ehm, tam budeme rozviať spoluprácu najmä s Africkou úniou a čaká nás ministerstva e, konferencia o trasách na Západnom Balkáne. Viete, že cez Turecko, Grécko a takisto Srbsko a cez e, bývalú Juhoslovenskú republiku Macedónsko prichádza veľa ľudí do Maďarska. Sú to najmä občania Sýrie, Pakistanu a Afganistanu a takisto v tomto regióne musíme um, nájsť nejaké riešenie. Pokiaľ ide o prvé podujatie, mali by sa zúčastňovať tie krajiny, ktoré sú súčasťou rabatského a chartumského procesu. O, úspech o, bude závisieť od dôveryhodnosti našich partnerov. Máme tu spoločné záujmy. A pokiaľ ide o budapeštianskú konferenciu, tu E, ešte len začínajú prípravy, je to v takom zárodočnom štádiu, ale my ako predsedníctvo takisto by sme sa mali aj touto konferenciou zaoberať. No a predtým, než ukončím túto dôležitú e, kapitolu, chcem povedať Európskemu parlamentu, že dve, dokonca tri štáty, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko sa zaviazali ako tretie štáty, že budú vyvíjať úsilie v oblasti relokalizácie osôb a teda, že prispejú k tejto práci zásadným spôsobom. Otvorená Európa, atraktívna Európa musí reagovať na demografické výzvy. My sa budeme snažiť uzavrieť aj rokovania o smernici o výskumníkoch a študentoch, pretože e, ukončenie tejto smernice bude silným signálom začneme priťahovať také osoby, ktoré potrebujeme. Viem, že to nebude jednoduché, ale musíme sa o to snažiť. Potrebujeme Európu, ktorá chráni. Budeme e, viesť prvý dialog o e, Dubline koncom septembra a chceli by sme do konca roka uzavrieť rokovania. Chceme posilniť ochranu maloletých a chceme um, vytvoriť systém prevencie tzv. Asi- azylového shoppingu. To je trošku vulgárny názov, ale použijem ho. No a v nasledujúcich mesiacoch s komisiou a s parlamentom budeme študovať možnosti, ako čo najlepšie využívať nové technológie na to, aby sme riadili toky osôb a zaručili primeranú úroveň bezpečnosti. V oktobri bude ministerská diskusia o e, prepracovaní vízového kondexu a jeho dôsledkoch a takisto um, zavedenie tzv. obehového víza sa bude diskutovať. A e, luxemburské predsedníctvo sa bude snažiť neustále urýchliť prácu v oblasti um, relokalizácie a a presídľovania. Budeme vyviať veľkú prácu vo všetkých týchto oblastiach. Ďakujem. A teraz sa dostane slovo pán Etienne Schneider minister vnútornej bezpečnosti a vicepremier Luxemburska. E, ďakujem. V tejto oblasti máme takisto veľké výzvy a musíme sa ich e, ujať s veľkým presvedčením. Nedávne udalosti v Kuvajte, Nigere, Nigerii alebo Tunisku sú iba ilustračnými príkladmi. My si uvedomujeme, že na našich pleciach je veľká zodpovednosť my sme sa dostali teraz na kryžovatku ciest v mnohých oblastiach. Počas nášho predsedníctva budeme musieť e, pracovať na novej e, stratégii pre vnútornú bezpečnosť 2015-2012. Budeme mať takisto legislatívne spisy, ktoré sú veľmi dôležité, nová, nové nariadenie pre Europol a takisto e, smernica PNR, na ktorú sa toľko čaká. Takisto budeme rozhodne bojovať proti terorizmu a sústrediť sa budeme najmä e, na e, riešenie zahraničných bojovníkov. Uistujem vás, že máme na srdci záujmy EÚ. Budeme neustále boj- e, pamätať na základajúce princípy Európskej únie. Vnútorná bezpečnosť to je v prvom rade zodpovednosť členských štátov, ale napriek tomu sme presvedčení, že Európska únia tu môže priniesť veľkú pridanú hodnotu. Môže pomôcť efektívnejšie bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti, ktorá má e, veľmi veľa rôznych odtieňov. Iba zjednotené konanie nám umožní e, reagovať dobre na tieto veľké výzvy. Pani poslanci, pani poslanky, nechcem zdôrazniť e, osobitne niekoľko bodov pokiaľ Ide o náš program v, oblasti vnútornej bezpečnosti. Boj proti terorizmu bude naďalej veľkou prioritou nášho predsedníctva. Osobitnú pozornosť budeme venovať e, zahraničným teroristickým bojovníkom a cezhraničnému aspektu tohto problému. Konštatujeme, že sme neboli ešte schopní zabrániť presunom zahraničných bojovníkov do konfliktných zón. Tu musíme zdvojnásobiť prácu, je to obrovská výzva, e, pretože tieto osoby sa potom vracajú do Európy a sú nebezpečné. V praxi luxemburské predsedníctvo bude implementovať opatrenia, ktoré vyplývajú z vyhlásenia z 12. februára 2015 z mimoriadného samitu luxemburské predsedníctvo sa bude snažiť vytvoriť koherentný prístup, ktorý zjednotí vnútorné aj zahraničné aspekty a budeme bojovať najmä proti radikalizácii, finančným aspektom terorizmu a proti rekrutovaniu nových teroristických bojovníkov. V rámci boja proti terorizmu sme už určite na dobrej ceste, i, i keď e, výsledky sa ešte veľmi nedostavili, ešte nie sú viditeľné, ale Európska únia má už pripravených e, veľa dobrých projektov, idú dobrým smerom. Chcem uviezť niektoré príklady, napríklad vytvorenie jednotky, ktorá pri Europole má za úlohu signalizovať podozrivé pohyby na internete, RAM, skupina RAM, takisto Strategic Communications Advisory Team. Spolupráca s tretími štátmi je osobitne dôležitá a tu musíme naďalej sústrediť naše úsilie a predsedníctvo bude dbať e, aj na to, aby tieto opatrenia boli v súlade s dodržiavaním ľudských práv a základných slobod a takisto naše e, pripravované činnosti budú musieť byť proporčné. Voľný pohyb e, osôb, tento princíp teraz oslavuje 30. výročie, odkedy sme podpísali prvé šengenské zmluvy a toto je e, téma, ktorá, ktorá je pre nás veľmi e, vzácná a drahá. Preto chceme posilňovať operatívnu spoluprácu v tomto priestore. Boj proti organizovanej trestnej činnosti je druhou prioritou nášho predsedníctva. V tomto kontexte budeme riešiť e, opätovne novú stratégiu pre vnútornú bezpečnosť EÚ. Budeme si musieť nadefinovať strategické orientácie pre legislatívu, ale aj pre operatívnu činnosť v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Pokiaľ ide o implementáciu stratégie, zavezujeme sa, že budeme čo najúžšie spolupracovať s Európskou komisiou a takisto budeme brať do úvahy príspevok Európskeho parlamentu a do práce budeme samozrejme zapájať aj členské štáty a špecializované agentúry v oblasti e, spravodlivosti a vnútra. Toto je predpoklad na to, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť našich občanov. Osobitne zdôrazňujem tento posledný bod, pretože ten je pre mňa prvoradý. Naše predsedníctvo je presvedčené, že naše tri inštitúcie majú spoločný cieľ a preto musia pracovať spoločne ruka v ruke, um, aby dosiahli tieto spoločné ciele. Pani poslanci, pani poslanky, nechcem ešte hovoriť o dvoch legislatívnych spisoch, ktoré som už na úvod spomenul. Nové nariadenie o Europole, ktoré vlastne teraz um, sa pripravuje a návrh smernice PNR. Uh, dúfame, že onedlho v tomto spise začneme už trialog. Prvá dôležitá etapa bude vlastne e, toto dnešné popoludnejšie hlasovanie vo vašom výbore. V riadnom legislatívnom konaní sú komisia a parlament rovnocenní partnery a s nimi chceme spolupracovať a urobiť postupne pokrok v týchto dvoch dôležitých legislatívnych spisov. Europol musí mať solidnú právnu bázu, aby mohol maximalizovať svoju službu pre členské štáty, aby mohol fungovať podľa princípu subsidiarity. Budeme pokračovať v rokovaniach s Európskym parlamentom e, na tejto téme a budeme konštruktívni. Je dôležité, aby naše predsednícke trio urobilo pokrok v týchto dôležitých témach. Chceme to e, uzavrieť počas nášho predsedníctva informovanie, informácie sú veľmi dôležité pri boji proti terorizmu a proti organizovanej kriminalite. E, toto je niečo absolútne evidentné a preto Európa potrebuje efektívne nástroje, ktorými bude zbierať a vymieňať si e, informácie. Našim, našim cieľom bude dať Európe efektívny systém PNR údajov, ktorý bude zároveň ale aj rešpektovať ľudské práva a základné slobody. Luxemburské predsedníctvo sa bude snažiť o vyvážený kompromis s Európskym parlamentom. Chceme ho dosiahnuť do konca tohto roka, ako o to požiadala Európska rada. V praxi budeme musieť pracovať intenzívnejšie na niektorých konkrétnych bodoch, aby sme teda vytvorili ten efektívny uh, systém, najmä ten aspekt výmeny údajov PNR medzi členskými štátmi EÚ. Toto bude e, osobitná problematika, ktorá bude vlastne takou osobitnou témou aj nášho predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán minister. Ďalším rečníkom bude minister spravodlivosti Filip, Filip Brac. Ďakujem pán Moraes, dámy a páni. Ja chcem v stručnosti predstaviť naše priority v oblasti spravodlivosti a základných práv. Takže začnem vstupom, prístupom EÚ EU k Európskemu dohovoru o ľudských právach, článok 6. Um, zmluvy predpokladá toto pristúpenie Európskej únie k tomuto dohovoru. Je to zásadný cieľ a tento cieľ nespochybňujeme. Dnes sme v takej reflekčnej fáze, premýšľame nad tým samozrejme. Niektorí možno v tom vidia za, začiatok konca, niektorí si myslia, že táto váhavá fáza by sa, mo, by sa, by sa mala ukončiť procesom prístupu. Ja si myslím, že je dôležité navonok vyslať signál teraz, že neexistuje e, žiadna prekážka pristúpenia EÚ k tomuto dohovoru, Európskemu dohovoru o ľudských právach. Ministri spravodlivosti tento názor vyjadria takisto aj na ďalšej formálnej oktobrovej rade. Tak, aby tie klebety, ktoré kolujú že to má určité e, prekážky, e, sa, sa, sa zastavili. Musíme teda jasne povedať, že pokračuje ten proces e, prístupovania. Pokiaľ ide o ochranu údajov, naše predsedníctvo má jasný, jednoznačný kalendár. Našim cieľom je dokončiť tento balík v spolupráci s vami do konca roka. Je to samozrejme ambiciózny cieľ, ale je to napriek tomu ešte stále realistických cieľ. To neznamená, že akceptujeme nejaký zlý kompromis. Nie, budeme e, pracovať z plných síl, aby sme dosiahli naozaj dobrú reformu v prospech práv občanov a zároveň, aby sme zachovali konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Ochrana, vysoká ochrana osobných e, údajov s jasnými pravidlami, Eh, je veľmi dôležitá. Je to určitý faktor, ktorý bude aj priťahovať eh, aktivitu v tejto oblasti do Európy. V kontexte ochrany osobných údajov sa musíme eh, venovať aj uchovávaniu údajov. Európsky súdny dvor v apríli 2014 vydal veľmi dôležité stanovisko k smernici o prechovávaní údajov Teraz sme v trošku heterogénej situácii, ale toto nie je v záujme ani európskeho občana, ani v záujme hospodárskych subjektov. Preto potrebujeme spoločnú interpretáciu tohto rozsudku súdneho dvora, aby e, sme vedeli, aké má účinky. My koncom luxemburského predsedníctva e, dúfam ukončíme túto reflexnú fázu. No a takisto, pokiaľ ide o Európsku prokuratúru, to je pre nás vlajkový projekt. Rokovania sú dlhé, niekedy ťažké, niekedy veľmi náročné, únavné, ale napriek tomu to ide v predaj, ide to dobrým smerom. Dôležité je, aby sme vybudovali Európsku prokuratúru, ktorá bude nezávislá, účinná, a ktorá bude vytvárať skutočnú pridanú hodnotu k nástrojom, ktoré dnes už používame v oblasti e, justičnej spolupráce. Vidíme, že sú medzi nami aj skeptici, ale e, my musíme stále pamätať na to, že potrebujeme tú pridanú hodnotu tohto nástroja, e, nástroja, ktorý e, vytvorí určitý rozdiel v tom, ako bojujeme za ochranu finančných záujmov EÚ. Máme aj smernicu o finančných záujmoch EÚ, ktorú, ktorú potrebujeme. Reforma Eurojustu sa takisto často dáva do tohto kontextu. Ale asi by sme to redukovali, keby sme o Eurojuste hovorili iba v súvislosti s prokurátorov EÚ. Eurojust zohráva kľúčovú úlohu v koordinácii medzi justičnými orgánmi členských štátov. Potrebuje vlastný dobrý mandát, aby mohol bojovať proti závažnej trestnej činnosti s cezhraničným charakterom a proti terorizmu. A preto reforma Eurojustu je veľmi významná. Boj proti trestnej činnosti musí zároveň rešpektovať procesné záruky a slobodu jednotlivca. Európa má už smernicu o práve na informácie, preklady a tlmočenie a o práve na prístup k obhajcovi a to už je určitý rámec, ktorý sme si vytvorili. Návrh smernice o právach detí, o prezumpcie neviny a o Ehm, práve na obhajobu. To sú takisto veľmi dôležité e, návrhy, o ktorých sa rokuje a my teraz musíme dosiahnuť kompromisy v týchto spisoch, aby sme zaručili rešpektovanie práv osôb, ktoré sú obvinené alebo obžalované. Dámy a páni, základné práva, ochrana práv jednotlivca, boj proti trestnej činnosti, to sú veľmi dôležité témy, ktoré luxemburské predsedníctvo bude riešiť. Budeme sa toho ujímať s veľkým odhodlaním a s veľkým nadšením a som presvedčený, že počas našich diskusí e, sa ešte vrátime k jednotlivým týmto bodom. Ďakujem. You, Ďakujem pán minister a ďakujem aj za stručnosť. To nám poskytne dodatočný čas na otázky kolegov. Chcel by som vás požiadať, nenaťahujte príliš otázky, pretože bude, aby sme mali dostatočný priestor na otázky. Už máme dostatočný počet kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Začneme s pani Holmajer ako koordinátkou. Eh, pani Holmajer delegovala túto úlohu mne, takže ak Claude, eh, áno, myslím si, že vás môžem akceptovať. Dobre, takže ak sa skončil váš reflexný čas. leider Lützeburg wie man aber für Jana merken, mein Spruch hun. Uh, those, those were a few words in my mother tongue. Takže luxemburčina nie je v dnešnom jazykovom režime. Um, in context like... V tomto kontexte ako tento um, musíme hovoriť uh, k sebe cudzými jazykmi. Môžem si vybrať uh, akýkoľvek jazyk uh, a vyberem si ten najbližší a vyberem si ten najuniverzálnejší univerzálnejší. Ďakujem veľmi pekne za vašu eh, prezentáciu, eh, páni. Eh, pristúpim k nej od konca a pokúsim sa prejsť k prehľadu k tomu, čo máme na stole. Čo sa týka k spravodlivosti a k základným e, právam, zdá sa, že základná charta ľudských práv je niečo, čo je želateľné a niečo, čo by sme, čo by sme sa mali držať, e, pretože tento e, homogénne nastavenie ochrany ľudských práv naprieč e, celému kontinentu je práve zhrnuté v tejto charte a práve v rámci Európskej únie by sme mali pokračovať v jej plnení napriek určitým e, ťažkostiam, ktorí identifikovali jednotliví aktéry. E, špecificky sa obraciam na nášho ministra spravodlivosti, ktorý je zodpovedný aj za plnenie základných ľudských práv. Uh, a poviem, že budeme vďační ako parlament, ak rada v budúcnosti e, bude e, pohotovejšia v reakcii, keď hovoríme o e, základných ľudských právach v Európskom parlamente. Rada nie je práve tou inštitúciou, ktoré by reagovali veľmi prúžne na diskusie, ktoré reflektuje komisia. A samozrejme, rada je inštitúciou, ktorá zastupuje členské e, štáty a naozaj nepristupovala k načení. Avšak naozaj potrebujeme mechanizmy, ktoré by zabezpečovali e, vzájomný e, rešpektovanie základných ľudských práv naprieč Európskou úniou a samozrejme identifikovanie prípadných hrozieb voči základným ľudským právam a právnemu štátmu. A vidíme mnoho miest, kde takéto prípady nastať môžu. Bolo by takisto zaujímavé, pán minister, ak by ste primeli radu, aby sa zamyslela nad európskym občanstvom. Keď už sme to vlastne dali na stôl, tak vlastne treba povedať, čo to znamená. Pochádzame z rovnaké krajiny, avšak táto krajina riešila niečo e, úplne iné. A ináč by nám sme nastojili na politickej participácii. A keby sme neriešili tieto iné záležitosti, mohli sme sa dojsť, dostať ďalej práve v rozvoji európskeho občianstva, pretože tento koncept má takmer 25 e, rokov tento rok. A nastal e, určitý pokrok, ale keby tento pokračoval, bolo by to lepšie samozrejme aj s posilňovaním európskej identity a šírením hodnot, za ktorými si stojíme všetci. Čo sa týka bezpečnosti, samozrejme mohol by som hovoriť o dokumente PNL, avšak chcel by som vám povedať niečo o mojich cestovných návykoch, pretože toto nezačlenenie vnútroeurópskych letov je zvláštne. Ja by som sa chcel vrátiť na severnú časť e, Cypru. Napríklad, e, keď prejdem zo severnej časti Cypru na južnú a zoberiem si let Ryanairu, tak akým, akýmkoľvek spôsobom nebudem odsledovaný a nikto by ma nechytil, keby som sa rozhodol niečo dopustiť. Samozrejme, nechci Nechcem byť samozrejme zadržaný a nemyslím si, že práve ja mám byť zadržaný. Avšak e, takto môže vstupovať množstvo ľudí do Európskej únie, ktorí by si zadržanie pravdepodobne zasluhovali. Čo sa týka e, Schengenu a voľného pohybu e, ľudí, tu sa, zhod, tu sa shodujeme, že to je niečo, čo treba absolútnym spôsobom zachovať, ale samozrejme to zahrňa aj to, že musíme sa dostať spoločnému riadeniu našich vonkajších hraníc. To sú naše eh, hranice. Patria všetkým z nás a pokiaľ Schengen má fungovať eh, vnútorne správnym spôsobom, musí správne manažovať svoje vonkajšie hranice. A mm, záverom niekoľko slov o migrácii. Myslím si, že luxemburské predsedníctvo je eh, naklonené pozitívne naklonené tomuto e, fenoménu a tomu zodpovedajú aj jeho návrhu. Je to v konečnom dôsledku dobrá vec. E, odkiaľ ja pochádzam, predseda parlamentu sa volá pán Bartolomeo, čo, e, čo nie je nejaké luxemburské meno. A to bol talianský emigrant pred 100 rokov, pán Ureš je, ktorý je potomkom portugalských emigrantov, ktorí prišli do Luxemburska v 60. rokoch. A teraz tvoria uh, eh, 20 našej populácie, integrovanej populácie. Možno raz budeme mať pána Hasanoviča a to by znamenal Západný Balkán a to by znamenalo aj legálny spôsob e, imigrácie. Musíme sa preto e, zameriavať na legálne cesty pre e, imigrantov a samozrejme samozrejme stanoviť si, aj z ktorých krajín je už nezmyselné príjmať ďalších imigrantov. Avšak môžeme si uvedomiť, že dáva zmysel prijať legálnych migrantov e, z oblasti, ktoré by sa integrovali už do komunít, ktoré už existujú na rozličných miestach Európskej únie. E, e, uvedomujem si, že predseda ma chce zastaviť, takže túto skončím. Áno, samozrejme, veľmi sa mi páčila tá vaša posledná časť, avšak musím vás naozaj zastaviť. Dobre, kolegovia, e, za Ascendant Birgit máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa vysloviť e, k dvom, trom záležitostiam. Začnem témou bezpečnostnej politiky a je to tak, že musíme opätovne a znovu dokazovať, e, akým spôsobom e, sa menia rámcové podmienky a akým spôsobom potrebujeme stanoviť nové podmienky. Samozrejme, otázka, ako to urobíme, je prepojené s inou otázkou, ktorá sa prebehla v Európskom parlamente, a to je, otázka opatrení pre policiu, orgány správodlivosti, ktoré sú zavedené v jednotlivých členských štátoch a samozrejme takéto opatrenia sú nevždy využívané takým spôsobom. A otázka je, či chceme zaviesť nové opatrenia s veľkým množstvom finančných e, prostriedkov, o ktorých nevieme, či sú úplne potrebné. Takže zaujímalo by ma, e, do akej miery toto bude téma pri e, zasadnutiach rady a samozrejme, akým spôsobom sa bude presadzovať eh, jednotlivá výmena informácií a operatívnych informácií a akým spôsobom sa budú využívať. Chcem sa takisto vrátiť aj k otázke základných eh, práv, a ktorým patrí aj eh, ochrana osobných údajov. A pripomínam rozsudok Európskeho súdu, ktorý poukazuje na to, že aj opatrenia zo strany policajtov a orgánov spravodlivosti musia e, toto rešpektovať a nemôžu bezdôvodne zbierať osobné e, údaje, aj keď je na to ešte priestor, čo sa týka záležitosti základných práv. Je to, existuje tu celý rád e, samozrejme ústavných práv, kde sa nachádzajú veľmi vzletné vety, kde sa hovorí, že dôstojnosť človeka je nedotknutelná a všetci ľudia majú rovnaká práva. Avšak v samotnej Európskej únie sú takéto ústavné práva nie vždy rešpektované. Jednotlivé skupiny sú e, vystavované e, diskriminácii, či už medzi mladými a starými generáciami, domácim obyvateľstvom, zahraničným e, obyvateľstvom, či už voči imigrantom, žiadateľov o azyl, alebo voči Eh, voči konkrétnym menšinám ako LGBTI či Rómom. Preto by ma zaujímalo, aké opatrenia toto predsedníctvo eh, eh, príjme na to, aby sa zamedzilo diskriminácii menšinám, predovšetkým tým, ktoré sú vystavené diskriminácii v najvyššej miere. A samozrejme, nechcem vstúpať do asilovej politiky, avšak je to je tu aj otázka aj relokácie a presidlovania a ďalšej integrácie. A je veľmi dôležité, aby to neskončilo iba tým, že členské štáty vynaložia iba finančné prostriedky, aby upokojili, uspokojili záujmy e, migrantov, ale naozaj došlo aj k naozaj k výmene informácií e, zo strany štátov, ktoré tieto informácie a e, skúsenosti majú. A to aj na celoeurópskej, ako aj bilaterálnej úrovni. Takže zaujímalo by ma, či toto sú záležitosti, na ktorými sa rada bude zamýšľať. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne za EKR, e pán Kerkhoff. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hm, chcel by som predovšetkým privítať našich hostí a teším sa na ich predsedníctvo. Už máme určité indikácie nielen z ich príhovoru dnes ráno, ale aj z krokov, ktoré prijali, že si budú vykonávať svoje povinnosti veľmi zodpovedným spôsobom. Chcel by som položiť niektoré veľmi rýchle otázky. Myslím si, že tu existujú určité oblasti, kde nemáme vyriešené všetky záležitosti, a ktoré neboli dotiahnuté, napríklad vytváranie spoločných e, vyšetrovacích e, tímov, ktoré boli schválené týmto parlamentom, e, ktoré som nevybadal že by niekto toto opatrenia využívali zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Možno by ste sa mohli vysloviť k tomu a mohli by ste takisto zvážiť e, v kontexte oblasti ochrany dát, predovšetkým kvôli legislatíve, ktorú máme na stole. Či máte alebo nemáte nejakú predstavu o smere ku ktorým by sme mohli pristupovať e, k týmto záležitostiam. Predovšetkým, čo sa týka inteligentnej legislatívy, aby sme reflektovali zmeny v technológiách a, e, a samozrejme aj zmeny trendov v základných ľudských právach a slobodách. Možno by ste mi mohli takisto veľmi rýchlo povedať aj to. Rada ponúka pomoc vo vzťahu k práci, ktorá musí e, prebehnúť e, v stredomorskej oblasti. Ale čo sa týka nových zberných miest, nových hotspotov, ktoré vznikajú napríklad e, v Srbsku, ja sa samozrejme teším na spoluprácu e, s novým predsedníctvom v oblasti Európskeho PNR a takisto by som požiadal o rešpektovanie názorov Európskeho parlamentu a našich správ samozrejme v porovnaní e, s prístupom a rešpektovaním správ zo strany komisie. Mohli by ste takisto povedať niekoľko slov o radikalizácii a takisto ako vnímate úlohu Európskeho koordinátora v boji proti terorizmu. A chcel by som sa takisto opýtať veľmi všeobecný bod. E, veríte, že máme naozaj dobré zdroje e, k dispozícii predsedníctvu? naplnenie programu, ktorý ste vytýčili dnes ráno a aké sú ďalšie problémy, e, ktoré e, budú musieť byť vyriešené, respektíve ešte implementované. Ďakujem za pán Alde Group, pán Wikstrom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj trom ministrom, ktorí dnes ráno prišli moja práca je prevažne venovaná imigrantom a žiadateľom o azyl a naozaj je to priorita aj pre vaše predsedníctvo. A ja naozaj mám vysoké očakávania, že na konci vašeho predsedníctva naozaj dosiahneme veľa. Pred dvomi rokmi e, Európsky súdny dvor prišiel s rozsudkom e, v prípade MA a iný, ktorý sa týka e, prevozu nesprevádzaných e, neplnoletých detí e, naprieč hranicami e, Európskej únie pri plnení Dublinského dohovoru. Avšak tento proces bol plný sklamaní. Zdá sa, že rada vytvorila alternatívny výklad rozsudku, ktorý umožňuje transfer týchto mladých, malých detí do iných štátov. Musím povedať, toto je napriek faktu, že takéto transfery nie sú potrebné a vedú k oveľa dlhším e, procesom napriek tomu, že to je v priamom rozpore s rozhodnutím súdu a spoločným záväzkom, pod ktorý sme sa všetci podpísali. E, správny postup by bol transponovať rozsudok do Dublinskej, e, dublinského nariadenia. Nič iné pre parlament není totiž to akceptovateľný. A môžem vás ubezpečiť, že mám plnú podporu e, Európskeho parlamentu v tomto ohľadu. A vzhľadom na to, že e, výbor hlasoval 49 hlasmi za a tromi proti. Nie existuje spôsob, ako by sme my polavili z nášho e, stanoviska. Takže žiadam radu, aby si naplnila tento záväzok a naozaj naplnila aj základné štandardy ochrany detí v Európe. Čo sa týka azylového systému, musíme samozrejme znížiť zbytočné záťaže tohto systému. Viac ako jedna tretina žiadateľov o azyl sú z krajín západného Balkánu, kde takmer 100% e, žiadostí je e, zamietnutých. E, žiadatelia vedia, že ich žiadosti budú zamietnuté, avšak vedia, že im to umožní pracovať v danej krajine niekoľko mesiacov predtým, než ich žiadosť bude zamietnutá. E, samozrejme, to sa vzťahuje tak na e, kvalifikovanú a nekvalifikovanú pracovnú silu. E, ja v súčasnosti som spravodajkyňou pre dokument o prácu pre mladých ľudí a študentov, ktorý bude v ďalšom čítaní už zajtra. My sme chceme e, finalizovať tento dokument počas vašeho predsedníctva a rátame s tým, že to bude mať veľkú pridanú hodnotu a očakávame od vás pomoc e, pritiahnuť ľudí, ktorí potrebujeme na e, vybudovanie udržateľnej budúcnosti, preto aby Európska únia vedela pritiahnuť tých najkvalifikovanejších a najlepších ľudí. Ak chcete byť naozaj hrdinovia v Európe, prosím, odblokujte smernicu, ktorá ide proti diskriminácii. A tak si navždy vyslúžite miesto v našej pamäti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Cornelia eh, za GUE tu nie je. Takže ďalším e, rečníkom je pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda a ďakujem, že dnes sa títo traja ministri zúčastnili našeho stretnutia v mene našich kolegov. Môžeme povedať, že sme veľmi ambiciózni ľudia a vnímame vaše predsedníctvo ako veľmi ambiciózne predsedníctvo. Pán minister Aseborn, vy ste hovorili o zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN a o aktivitách Európy na získanie rozhodnutia o vojenskej operácii. Mohli by ste o tom pohovoriť bližšie, čo vlastne zamýšľate pod touto vojenskou operáciou, e, či už to sa má uskutočniť v líbyských vodách alebo priamo e, na e, súši a ako si predstavujte prílev utečencov, ktorí majú nájsť v Európe bezpečné miesto. Pretože pre mňa je toto stále veľmi nejasné. Kladiem si otázku, či luxemburské predsedníctvo by mohlo vrhnúť viacej svetla o možných plánoch na vysporiadanie sa s radikalizáciou alebo prijatie inicia, eh, iniciatívy na zníženie miery radikalizácie. Hovorili sme o tom aj eh, na pôde parlamentu a je to samozrejme téma, ktorá je naozaj výsostne politická a zahrania mnohé preventívne opatrenia, čiže aké cesty vidíte. Takisto vo svetle nášho boja proti terorizmu, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme začali sa snažiť o súdnu spoluprácu. Princíp vzájomnej dôvery nevedie k harmonizovaným systémom, ktoré by mali zabezpečiť ochranu obetí a podozrivých a ich práv. A v tomto ohľade parlament žiadal znovu opätovné prehodnotenie Európskeho zatýkacieho rozkazu už veľmi dlho a nevidíme v tomto ohľade žiadny pohyb vpred, ale na to, aby sme vytvorili pochopenie medzi jednotlivými členskými štátmi, princíp e, vzájomnej dôvery jednoducho nebude stačiť. Tak, takže e, musíme, vidíme zahraničných bojovníkov, ktorí sa vracajú e, do, e, e, do Európskej únie. A v tomto zmysle si jednoducho veriť nemôžeme. Takže budeme svetkami toho, že ľudia budú zatýkaní a umiestňovaní do väzby e, z nesprávnych dôvodov. A samozrejme ľudia, ktorí e, bojovali v rebelskej e, armáde alebo v zahraničných ozbrojených silách, musia stáť pred súdom, ale zároveň musíme rešpektovať občianské práva. Takže by ma zaujímalo, či luxemburské predsedníctvo vníma svoju úlohu v tomto zmysle. Ďakujem pekne. Teraz za EFDD, Lora Ferrara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň aj ministrom. Ja sa budem sústrediť na dva aspekty. Jeden sa týka imigrácie. E, vypočuli sme si, že to je jedno z priorít e, vášho semestra a to ma samozrejme veľmi teší, predovšetkým e, kvôli tomu, akú rada prijala pozíciu voči návrhu komisiu o relokácii migrantov. Hovorili sme o tom v parlamente a zajtra sa bude hlasovať o stanovisku v parlamente tu na výbore LIBE. Čo sa týka pozície a rady, tam bola veľmi nepotešivá, pretože v zásade rada odmietla aktualizovať e, nejakým záväzným spôsobom nariadenie o relokácii e, imigrantov. Takže chcela by som z vašej strany lepšie pochopiť, aký máte zámer. Existuje vôľa na to, aby sa aktualizoval tento návrh e, relokácie tak, aby to bolo záväzné pre všetky členské štáty, alebo ako to bolo E, povedané doteraz, že sa to bude zakladať predovšetkým na e, dobrovoľnom príspevku a dobrej vôli ostatných členských e, štátov. To zaujíma mnoho poslancov. A takisto by som chcela lepšie informácií o tej vojenskej operácii. Nehovorila sa o tom, hovorilo sa o mandáte tejto vojenskej operácii predovšetkým na dvoch ostatných Eh, plenárnych zasadnutiach. Ale otázka je, že v akej fáze momentálne táto vojenská operácia sa nachádza, pretože sme hovorili o jej troch fázach a samozrejme, aké je stanovisko OSN, takže nás to zaujíma. A takisto eh, očakávame eh, odpoveď, ešte odpovede litovského predsedníctva k operácii Amberlight tu na výbore LIBE sme položili mnohé otázky, na ktoré nám nikdy nebola daná odpoveď, takže by sme chceli eh, vedieť, aký je stav tejto operácie a aký typ eh, mandátu táto operácia má a čo sa tam deje. Druhý bod, ktorý ma zaujíma, je organizovaný zločin. Vypočuli sme si o boji eh, proti cezhraničnému organizovanému zločinu, o zahraničných bojovníkoch a boju proti terorizmu. Chcela by sme vedieť, aká je pozícia rady, e, ktorá sa týka e, Európskeho úradu, úradu Európskeho prokurátora a e, takisto, čo sa týka boju proti, finan- proti poškodzovaniu finančných zájmov Európskej únie a takisto aj e, rozšírenie mandátu pôsobnosti Európskeho prokurátora, e, čo sa týka série závažných e, zločinov v prípade toho, ak majú cezhraničný charakter a sú povahou organizovaný zločin. Pretože v súčasnosti nám chýba harmonizácia v boji proti organizovanému zločinu. A teda by sme privítali, ak by existovala naozaj dobrá vôľa aj zo strany rady eh, na to, aby sa pracovalo v tom smere, aby sa vytvorila spoločná, eh, spoločný právny základ, ktorý by nám dal príležitosť postupovať eh, naozaj cezhraničným spôsobom v boji proti organizovanému zločiny. Ďakujem veľmi pekne. Okay, you, And... Ďakujem pekne. A teraz e, pani Majer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o ministrov Schneidera a Hasselbona, hovorili ste o prioritách, pokiaľ ide o internú bezpečnosť a boj proti terorizmu a riešenie problémov migrácie tejto súvislosti môžem povedať, že mám taký pocit, že k týmto e, oblastiam sa pristupuje naivne. Minulý týždeň sa prijalo určité uznesenie, ide o text, ktorý sa vlastne týka toho, že nie je prepojenie medzi nelegálnou migráciou a terorizmom. Dnes dobra sme to mali predsedníčku Eurojustu, ktorá skonštatovala, že existuje jasné prepojenie medzi nelegálnou migráciou a terorizmom No a jednoducho je to e, dokladané informáciami, ktoré predkladajú členské štáty. No a preto je dôležité, aby predsedníctvo rady povedalo, čo môžeme od vás očakávať. Mám konkrétnu otázku. Vidíte prepojenie medzi nelegálnou migráciou a terorizmom? Ak je to tak, e, tak e, je to podporované tým, alebo je tu ohrozo, vznikajú to pre nás hrozby tým, že sa neobmedzene prijímajú žiadateľe o azyl. No a potom Ide o to, že pán Schneider hovoril, že doteraz nebolo možné zabrániť tomu, aby fundamentalisti e, neopúšťali naše územie do Sýrie. Nemali sme skôr zabrániť tomu, aby sa vracali? Ďakujem pekne. Teraz e, sme ukončili prvé kolo otázok, ale chcel by som povedať následovné. Máme ešte 11 rečníkov na zozname. Asi budú chcieť sa spýtať na podobné záležitosti. Nemám veľa času k dispozícii, takže máme dve alternatívy. Buď môžeme dať slovo všetkým rečníkom teraz a potom budeme mať jedno kolo odpovedí zo strany ministrov, ale to iba vtedy, ak by sa mohli viedeť skutočne všetci, vrátanie spravodajky Ska Keller, ktorá sa zaoberá relokáciou, ale je dôležité dodržať dve minúty. Takže poprosím vás o disciplinovaný prístup. Súhlasíte s takýmto postupom? Všetci na zozname? Takže ak s tým súhlasíte, tak ja by som chcel povedať, že máte k dispozícii dve minúty, potom vás budem musieť vypnúť aby sme mali dve kola otázok, mnohé veci by sa opakovali a jednoducho nebolo možné položiť všetky otázky, takže vypočujeme si všetkých rečníkov z KKR, nech sa páči. Poprosím vás, nehovorte dlh, dlhšie ako dve minúty. Ska Keller sa zúčastnila aj zasadnutie rady minulý týždeň, kde sa hovorilo o mechanizme relokácie, to je to, o čom hovoril pán Asselborn, takže nech sa páči Ska Keller. So Ďakujem pekne, ja si zase nemyslím, že by bol nejaký problém hovoriť stručne, Totiž to už predrečníci povedali mnohé relevantné body z hľadiska parlamentu. Ďakujem pekne za tú príležitosť. Sme vďační za vašu podporu, oceňujeme mm, odvedenú prácu na úrovni rady a je trošku nedôstojné, aké je zložité nájsť istú mieru solidarity, pokiaľ ide o solidaritu v otázkach migrácie na úrovni EÚ. Myslím si, že tým sa musíme zaobrať o všeobecnosti, snažiť sa to nejako riešiť. Neviem, či máte nejaké úvahy, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom v najbližšom pol roku, teda dokonca vášho predsedníctva by sa dala vyriešiť otázka nedostatočnej dôvery. Tu možno nejde ani tak o dôveru, to nie je ten správny termín, nedostatok solidarity medzi členskými štátmi. Každý hovorí, že má isté výzvy, s ktorými konfrontovaní. Áno, isté, to je pravda, ale to mal byť ešte väčší dôvod na spoluprácu pokiaľ ide o takéto otázky, keď máme viac migrantov a utečencov, ktorí nám prichádzajú, čo súvisí s veľkými krízami v našom susedstve. Jednoducho je to predvídateľné a keď sa každý stiažuje, aké má osobitné problémy, myslím si, že to malo viesť práve k tomu, aby sa hľadalo spoločné riešenie. A chcem sa spýtať, či máte nejaké predstavy, ako by sa to dalo zabezpečiť. No a potom, pokiaľ ide o parlament, hlasovanie bude zajtra. Chcela by som zdôrazniť, ako bolo práve skonštatované, že je skutočne nevyhnutné vytvoriť stály mechanizmus. Totiž to sú aj ďalšie štáty, ktoré jednoducho budú potrebovať solidaritu a neboli by sme radi, a to iste hovorím aj menej ďalších kolegov, keby boli ďalšie núdzové opatrenia a potom ďalšie. Ide o to, že potrebujeme mať nejakú stálu schému pre takéto núdzové situácie všetci kolegovia zdôrazňovali na našich zasadnutiach, že chceme zabezpečiť, aby to bolo úspešné. To znamená, že je dôležité sa zahlbiť do detailov. Tie určia samozrejme to, či to bude úspešné alebo nie. A preto tu ide o napríklad to, akým spôsobom sa majú kvalifikovať tí utečenci. Tu ide o to, aby sme sa zaoberali tým, aké sú možnosti pred nami. Samozrejme tie detaily, ako som hovoril, sú dôležité a pevne verím, že budeme mať veľmi dobrú spoluprácu, aby sa to všetko zapracovalo do dokumentov rady. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj za odvedenú prácu v súvislosti s zasadnutím rady, ako aj na zasadnutí výbora, výboru. Teraz dostane slovo ďalší rečník, dve minúty. Ja si nebudu mít problém. Eh, Zdechovský, ďakujem pekne. Ja v zásade asi neviem potrebujem dve minúty. Mám jednu otázku, ktorú som sa pripravil. A ide o nasledovné. V posledných mesiacoch keď sa hovorí o Luxembursku u nás, spája sa to pre všetkým s korupciou a praním špinavým peňazí, ide o výnosy z eh, trestnej činnosti, je tu o LuxLeaks a ďalšie aféry a to, akým spôsobom sú zdaňované príjmy zo štátov EÚ vo vašej krajine. U nás je veľmi kritický postoj k vašej krajine, a chceli by sme, aby ste začali nejakým spôsobom konať. Mnohí ľudia cítia nespravodlivosť, nespravodlivosť a sú poškodení. Súvisí to s tým, ako je možné vo vašej krajine zdaňovať výnosy. Ide aj o to, ako je riešené to, že české firmy cez Seychelles alebo Hongkong k vám prevedú zisky a potom to zdania trvá s 1%. U nás v poslednej dobe sa vyvinula verejná diskusia o tom, či Luxembursko náhodou nenapomáha legalizácii výnosov stresnej činnosti. Je to otázka, ktorú sa budete zapodievať? Je to otázka, na ktorej budete pracovať počas vášho predsedníctva? Takým typickým príkladom by mohlo byť to, že spoločnosti, ktoré sú prepojené s tzv. špinavým biznisom, alebo takými podozrivými aktivitami, kde ide produkciu liehu. Častokrát majú sídlo v Luxembursku. Myslím si, že to nie je dobrá vizitka pre vašu krajinu. Thank you, uh, thank you for keeping the time. Ďakujem pekne, ste dodržali uh, časový limit, teraz Suraja. Tak som mycket. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som popriať veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Som rada, že môžeme hovoriť o vašich prioritách, ktoré sú dôležité. Pokiaľ zoznam priorít, chápeme, že je to veľmi zložitá vec a môže byť veľmi dlhý tento zoznam. Chcem sa preto zamerať na 2-3 body a bolo by som rada, keby ste ich tiež zahrnuli zoznam priorít. Totižto, ako je nám známe, blízkosti Európskej únie sú mnohé krízy, ale aj v našej únii je veľká politická kríza a ide o rasistické a xenofóbne hnutia, ktoré sa rozvíjajú a sú čoraz silnejšie v únii. Toto osobne považujem za skutočne veľmi veľkú výzvu a preto je dôležité poukázať na to, ako chceme pracovať v tom zmysle, aby sme posilnili demokraciu ako aj posilnili naše hodnoty, ktoré sa týkajú ľudských práv, ako aj rovnaké hodnoty všetkých osôb, nielen na papier, ale aj v praxi. Tu ide pro všetkým o skupinu Rómov. A chcela by som hovoriť o tom, že v apríli parlament prijal uznesenie veľkou väčšinou, kde sme sa jasne vyslovili proti rasizmu, pokiaľ ide o Rómov, tzv. anticiganizmus, takže ide o to, aby sa e, riešila, e, riešila aj postup e, k Rómom počas druhej svetovej vojny a neskôr. To znamená, chcem sa spýtať, aké sú plány predsedníctva, pokiaľ ide o boj proti anticiganizmu v EÚ a je dôležité, aby sa vytvoril taký pamätný deň Rómov No potom ešte zostávam vlastne pri tejto istej téme, ale ďalšia otázka ide antisemitizmus. Chcem sa spýtať, akým spôsobom by ste mohli rozvinúť myšlienku pani Mogherini, aby sa vytvoril task force, ktorá sa bude zobrať boja proti antisem- antisemitizmu. Sú tri štáty, ktoré majú špeciálnych vyslancov a mohlo byť viac. Sorry, viac. Ďakujem pekne, Súra. ja musím byť e, veľmi prísny, bohužiaľ. Áno, musíme takto postupovať, lebo nemáme dosť času dispozícii. Teraz Sophie Intfeld, dve minúty, nech sa páči. Um, all... Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam luxemburské predsedníctvo medzi nami včera. Vlastne som mala tak povedať z prvej zážitok s vami, pokiaľ ide o triálo, ktorý sa týka ochrany údajov a viem, že luxemburské predsedníctvo pôsobí veľmi účinným spôsobom a vyznáte sa vo veci. Dnes po obede budeme hlasovať o pozícii, pokiaľ ide o Európsky systém PNR, čo je priorita pre predsedníctvo. Ide o to, že máme taký pocit, že hlasujeme o niečom, čo je nejasné, keď teda rada sa zahlásila, že chce zabezpečiť smernicu o ochrane údajov, komisia dnes vlastne zamietla na poskytnúť právnu analýzu, pokiaľ ide o tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú uchovávania údajov. Takže to by malo spadať tiež pod vaše priority. A chcem sa spýtať, prečo vlastne toto sa nezabezpečilo ešte predtým, ako vlastne pristúpime k rokovaniu PNR, lebo to bude mať iste vplyv na PNR. Takže vlastne myslím si, že to poradenie je správne stanovené. No a my sme teraz prišli s vlastným riešením, keďže komisia vlastne nevykonala vôbec nič a my sme navrhli určitý zacielený prístup, ktorý sa orientuje podľa rizík. Vieme, že mnohí to nepodporia, mnohí to kritizujú, obávajú sa, že jednoducho tie príslušné služby nebudú mať dostatočné právomoci na to, aby postupovali ako majú. Mňa by zaujímalo, že ak teda rada bude ochotná sa zamýšľať nad nejakou alternatívou, kde na jednej strane tie služby mali potrebné právomoci, na druhej strane bol súlad s pravidlami, ktoré sa týkajú uchovania údajov, tak. Chcela by som povedať, že táto inštitúcia opäť opakovane hovorila o tom, že je dôležité prehodnotiť politiky, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu. Ja by som bola rada, keby to patrilo medzi priority luxemburského predsedníctva. Jednoducho už um, som trošku z toho unavená po Európskom parlamente 11 rokov a každý rok jednoducho sa hovorí o tom, že musíme príjmať nové opatrenia, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu veľmi rýchlo, pod vysokým tlakom, bez toho, že by sa poriadne uh, preskúmalo ich účinnosť. Nech sa páči, sa Kienge. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Som veľmi šťastná, že vidím, že emigrácia a azyl patria medzi eh, priority vašeho predsedníctva. A môžem sa preto vás spýtať. Je veľmi dôležité, aby ste vo svojom predsedníctve zanechali naozaj dlhodobú stopu, a to tým, že budete robiť ďaleko rozhodnutia, pretože toto je téma, v ktorej sa naozaj využívajú a vyžadujú naozaj e, veľmi ďalekosiahle rozhodnutia. Sú tu dve e, záležitosti. E, predovšetkým sú to záležitosti dvoch krajín, Grécka E, Talianska, ktoré momentálne už nemajú e, kapacity na vyrovnávanie sa s týmito e, prílevom. Komisia implementovala bod 68 odsek 3, ale chcem sa opýtať predsedníctva, či je možné pokračovať v nastúpenom smere, alebo sa uberať iným smerom na základe článku 78 odsek 2 a 80, čo e, umožní postupovať obyčajným e, postupom. E, a druhá otázka sa týka repatriácie, respektíve návratu imigrátov domov, pretože tzv. masové návraty môžu porušovať ľudské práva emigrantov. A to je otázka základných ľudských práv. Nehovorili ste, a možno som to ja nepočuli, o dohodách e, opätovného návratu. Budeme hovoriť aj o tomto, pretože toto je téma, ktorá sa e, úzko dotýka e, témy repatriácie. A už teraz končím. A otázka je, otázka je kam pôjdu ľudia, ktorých členské štáty zamietnú. Uh, Ďakujem pekne. Teraz Mario Loriston. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A ja by som začala tým, že skutočne vám chcem pogratulovať k dobrému začiatku, pokiaľ ide o trialóg, ktorý sa uskutočnil včera, pokiaľ ide o ochranu údajov. To je dôležité, aby hneď v prvých týždňoch luxemburské predsedníctvo hľadalo a snažilo sa dosiahnuť praktické výsledky. To je to, čo očakávame od vás. No a pokiaľ ide o, to, o tú otázku, o ktorej chcem hovoriť, sa týka dôvery. Totižto to, čo vlastne zažívame aj dnes tu Ide o to, aký je vlastne postoj rady. Zdá sa, že oni skutočne spôsobujú problémy. Že máme rozličné iniciatívy, ktoré prichádzajú z parlamentu a z komisie. Dobre, môže to byť dobré alebo zlé, ale potom častokrát je to tak, že rada, no tam je to problém, keď to vstúpi rada, všetko zastavia a vlastne potom nenastane žiaden pozitívny vývoj. A ide o to, ako to prekonať, totižto po Lisabonskej zmluve, jednoducho je to určitá zmena, pokiaľ ide o role parlamentu a komisie, ale ako keby rada na tu, tieto zmeny nereagovala. Možno, že to súvisí s komunikáciou. Rada je trošku taká uzatvorená. Ide o dialog v, v námci rady s zatvorenými dverami. A pokiaľ ide o legitímne rozdiely medzi jednotlivými štátmi, častokrát sú také hanebné postupy, o niektorých veciach sa nehovorí. Myslím si, že rada mala byť otvorenejšia, mali by ísť viac cestou e, iniciatív, napríklad pokiaľ otázky migrácie. Nemalo by sa len hádať a bojovať o tom, aké majú byť konkrétne čísla, ale ide aj o návrhy, aké mohlo byť riešenie navrhované radou, takže to by bolo skutočne veľmi dôležité. No a potom ešte tretia vec. Veľmi pozorne som počúvala a nespomínala sa politika východného susedstva a bola by som rada, keby ste viac povedali k tomu, aké sú vaše plány v tejto oblasti. Ďakujem pekne každému a teraz Peter Niedermüller. Ďakujem páni ministri za to, že ste medzi nás prišli k téme migrácia. Pán Asselborn je veľmi dôležité hovoriť aj o západo-balkánskej trase Viete, že je to aj špinavá politická hra, čísla, migračné tlaky. Ja som trošku prekvapený, že plánujete konferenciu v Budapešti. Vy viete predsa o rezolúcii EP, kde sa jasne odsudzuje migračná politika maďarskej vlády. To je jedna pripomienka. Ďalšia vec my môžeme samozrejme hovoriť o distribučnom kľúči, o kvótach a tak ďalej, ale to nebude fungovať na dobrovoľnom základe, pretože každá vláda povie, áno, chceme prijať migrantov, ale iba kresťanov, dobre vzdelaných a tak ďalej. Ale toto nie je naša Európa, toto nie je Európa, ktorú chceme. Väčšina azylantov, väčšina utečencov, žiadateľov o azyl nie sú kresťania vždy, e, väčšina z nich nie je dobre vzdelaná a ja som za migračnú politiku, ktorá bude oveľa otvorenejšia. No a moje posledné slova. Vy ste spomenuli dôležitosť právneho štátu. To je pre Európsku úniu kľúč, pretože my si teraz musíme klásť otázku, ako zapracovať do kontextu EÚ základné E, slobody a ľudské práva sú členské štáty, ktoré systematicky porušujú ľudské práva a základné slobody. Um, a preto by som chcel od vás viac o, e, počuť o tejto téme. Ďakujem. Natalie Griesbeck, nech sa páči ako ďalšia rečnička. Ďakujem. Teraz je to na mňa, aby som privítala e, pánov ministrov z Luxemburska aj ich tým. Ja ako môj kolega. Nehovorím luxembursky, ale hovorím po francúzsky a to je vlastne jazyk nášho veľkého regiónu. Ja chcem mm, uvítať mm, to vaše veľké nadšenie a odhodlanie, s ktorým ste prezentovali vaše priority. A takisto vám chcem zaželať úspech. Ja si želám, aby ste si toto odhodlanie uchovali, počas celého pol roka. Od 1. júla e, vlastne už prebieha trialóg a mohli sme konštatovať, že naozaj na strane luxemburského predsedníctva existuje veľká politická vôľa riešiť migračnú politiku a azylovú problematiku. Ja dúfam, že sa to všetko aj skonkretizuje. Ako povedal Michel Montaigne, Harmónia znamená e, to, keď činy a skutky sú v súlade. Takže máme už slova, ale teraz e, musia prísť tie činy, tie skutky. Cecilia Wikström spomínala tú situáciu maloletých v kontexte Dublinu. No a ja chcem rozšíriť túto otázku. Viete, že máme viac ako 5 tisíc eh, maloletých bez prievodu, ktorí zmizli pri prechode cez Stredozemné more. Chcem vedieť, eh, či dáte na svoju agendu túto otázku 5 tisíc eh, detí. Ehm, prosím, vytvorte nejakú stratégiu sprevádzania týchto, týchto maloletých. No a druhá vec, Last but not least, ako sa hovorí v európskom žargone, e, vy ste hovorili o základných právach a slobodách. My sa teraz zaoberáme aj smernicou o prezumpcii neviny. E, dúfam, že tieto rokovania do konca luxemburského predsedníctva budú završené a chcem ešte zdôrazniť, že dúfam, že mi pomôžete podporiť odkaz na e, článok o e, dohovore o ľudských právach, že ma vlastne podporíte v tejto problematike e, dohovoru o Európskeho dohovoru o ľudských právach. Anna Gomeš, nech sa páči. Pokiaľ ide o boj proti závažnej organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti, jednou z foriem tejto trestnej činnosti je daňová kriminalita. V prvom rade tu ide o to, že niektoré subjekty profitujú z toho, že Európska únia je dezorganizovaná, možno zámerne dezorganizovaná v tejto oblasti, v tejto téme. V parlamente sme teraz vytvorili výbor tax, ktorý sa zaoberá tými daňovými rozhodnutiami, tax rulings. Tieto veci neexistujú iba v Luxembursku, ale je to tam veľmi závažná vec. E, sú tam tie free... Luxembursko je niečo ako taký free port, e, kde môžu zakotviť tretie štáty a prať tam e, špinavé peniaze, zaparkovať tam svoj kapitál. Takže prosím, povedzte nám niečo viac o tejto téme. Ďalšia otázka. Neregulérna imigrácia a migrácia vo všeobecnosti. Luxembursko je krajina vybudovaná na migrácii, ako povedal pán Engel. Európska únia sa teraz snaží e, udusiť a vypudiť Grécko, ale ak sa naozaj zbavíme Grécka, ak ho vylúčime z Európskej únie, tak potom sa migračná situácia ešte zhorší, oveľa zhorší oproti súčasnej. Pokiaľ ide o tú smiešnú kvotu 40 tisíc žiadateľov o azyl, ktorí sa majú premiestniť, prerozdeliť. Chcem vedieť, či by luxemburské predsedníctvo mohlo povedať niečo o nemorálnosti systému zlatých víz, golden visas. Ehm, tento systém teraz niektoré členské štáty vytvárajú. Ehm, toto takisto bude cesta pre korupciu a importovanie kriminality. No a e, posledná vec, boj proti terorizmu. Ehm, máme tu teda tých zahraničných e, bojovníkov, ktorí sú homegrown, ktorí vyrastajú u nás a máme v Európe takisto komunitu mladých ľudí, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti. Chcem vedieť, či luxemburské predsedníctvo chce vytvoriť nejaký program, ktorý by e, robil e, prevenciu radikalizácie mladých ľudí a ktorý by zabezpečil e, deradikalizáciu vo väzniciach a takisto e, získavanie e, operatívnych informácií a tak ďalej, to nefunguje vôbec v Európe. Iliana Jotova, nech sa páči, e, má slovo ako ďalšia. Ja mám dve konkrétne otázky. Prvá je adresovaná pánovi Asselbornovi a druhá, druhú kladiem pánovi Schneiderovi. Zajtra budeme hlasovať o veľmi dôležitej správe. Je to správa Keller, pani Keller. Chceme to odhlasovať pred mimoriadným zasadnutím rady, aby sme mohli podporiť Európsku komisiu v tejto dôležitej veci relokalizácie. Veľa sme už toho povedali o solidarite, o spravodlivom prerozdelení utečencov, ale ja sa pýtam pána Aselborna, čo si sľubujete od tejto mimoriadnej rady? Bude výsledkom za nejaký záv- záväzný režim, nejaký záväzný systém. 28 členských štátov e, sa vyjadrilo, že chcú akceptovať niektorých z týchto 40, respektíve 60 tisíc migrantov. E, čo urobíte vy, aby ste napomohli tomuto procesu? No a teraz pán Schneider, viac ako 4 roky na rade máme legislatívny spis, ktorý tam ale je niekde pohodený, nikto sa mu nevenuje. A to je e, e legislatívny návrh o vstupe Bulharska a Rumunska do Schengenu. E, my sme technicky splnili už všetky kritéria, ale za posledné 4 roky viaceré členské štáty v EÚ nachádzali rôzne dôvody a zamienky, aby mohli zabrániť Bulharsku a, Eur a, a Rumunsku vstúpiť do šengenského systému. Spomína sa napríklad e, rómsky problém, um, ktorý ale existuje aj v iných členských štátoch. Spomínajú organizovanú trestnú činnosť, ako keby Bulharsko a Rumunsko boli jediné štáty, kde existuje organizovaná trestná činnosť No a zároveň Bulharsko má zabezpečiť e, ochranu vonkajšej hranice EÚ. A my sme takisto zodpovední za to, aby sme zabraňovali, aby sme teda chránili EÚ pred migračným e, tlakom z tretich štátov. Takže ja sa pýtam, čo chce toto predsedníctvo urobiť konečne, aby sme aj my už mohli mať šengenskú hranicu, aspoň vzdušnú hranicu so Schengenom, v, v rámci Schengenu. Ďakujem a teraz pani Winberg. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážení ministri, ďakujem pekne aj za informácie od vás. Vidíme, že sme konfrontovaní s veľkými výzvami, tak by som to nazvala ako problémy. Totižto ide tu to o také problémy ako presídlovanie, relokácia, ide o to, ako prerozdeliť eh, záťaž, musíme byť solidárni, hovoríme o 40 tisíc ľudí, 20 tisíc ľudí. No a čo potom s tými ďalšími 100 tisícmi, ktorí prichádzajú z rozličných smerov? Čo spravíme s nimi? Mm, pokiaľ ide o e, Taliansko a Rím, tam to vyzerá ako geto na stanici alebo kalé. Jednoducho je tam toľko veľa migrantov, že kladem si otázku, ako to chceme riešiť. Hovoríme o otvorenej Európe a nikto nehovorí o integrácii, o tom, že sú tam určité problémy a výzvy. Vo Švedsku máme z integráciou skutočne veľké problémy. Nikto nehovorí aj o nákladoch. No, zoberieme peniaze z Galilea, žiaden problém s tým, to predsa nie je až také nevyhnutné. No ale v konečnom dôsledku, čo spravíme s tými finančnými prostriedkami? Spomína sa tu Lisabonská zmluva článok 78 odsek 3, kde je uvedené, že štát v krízovej situácii môže mať určitú výnimku z toho, aby prevzal ďalších migrantov a tí, zvyšní sa majú prevzeli medzi ostatné členské štáty. Ja to vnímam tak, že by nemal byť žiaden členský štát tlačený na to, aby prijímal migrantov, ktorých možno nedokážu zvládať, alebo máme aj nejako poskytovať finančné motivácie Jednoducho vo Švédsku je mi ľúto, že sme nemali e, referendum o Lisabonskej zmluve. Vidíme, kam sme teraz e, sa dostali. Takže ide o to, že koľko migrantov by dokázala zvládnuť Európska únia. Minulý rok sme mali náraz o takmer 300%. Takže ako je to s našim hranicem? Mám vôbec hranice alebo nie? To znamená, že mňa zaujíma, ako to je vlastne s e, tieto rezolúciou OSN, pokiaľ ide o vojenské pôsobenie v Sredozemnom mori. No a potom e, pozrieme sa napríklad do Austrálie a tam by sme sa mohli zjadiť príklady. Ďakujem. A konečne teraz e, posledný rečník pani Koraca Bild. Ďakujem aj ja. Vítam luxemburské predsedníctvo a podporujem ten humanný prístup k azylu a migrácii, e, ktorý prijal pán Asselborn chcete zefektívniť systém solidarity a otvoriť cestu pre, viac, e, pre väčšiu migráciu a pre nových študentov a výskumníkov. Ešte e, smernica o verejnom prístupe k dokumentom a smernica o nediskriminácii. Tu chceme vidieť pokrok. Takisto agenda pre vnútornú bezpečnosť. Um, vítame vaše úsilie a chcem sa zamerať teraz na e, PNR. Chcem povedať jednu vec veľmi jasne. E, rozsudok Európskeho súdneho dvora sa týka prechovávania údajov a nie PNR údajov. A komisia takisto vysvetlila a objasnila, bol to podpredseda Timmermans, ktorý poslal písomné odôvodnenie a stanovisko a predstavil nám ho, čiže nie je pravda, že komisia neodpovedala. A Timmermans povedal veľmi jasne, že je rozdiel medzi telekomunikačnými údajmi, e-mailami, e, tam je vyššia ochrana a e, údajmi o cestujúcich. Takže dovolte, aby som rýchlo prečítala. Komisia berie na vedomie, že sú tu uh, rozdiely medzi e, systémom v smernici o uchovávaní e, údajov a e, PNR údajmi. Zber údajov PNR osoby, ktorá je na medzinárodnom lete, odhaľuje oveľa menej o súkromí tejto osoby, ako keby sme registrovali a prechovávali jej e-maily alebo telefónne hovory. Navrhovaná smernica EUPNR obsahuje takisto silné procesné záruky a o to vlastne ide, aby sme tam zakotvili tieto záruky. A ja chcem vedieť, aký máte názor na túto veľmi dôležitú tému a e, čo si myslíte o tomto nedorozumení, ku ktorému došlo. Ďakujem. Najskôr dostane slovo pán Žan Asselborn, pretože on musí odísť skôr, takže nech sa páči, vyjadrite sa k e, imigrácia azylu. Ďakujem, pán predseda. Toto bolo veľmi zaujímavé, eh, čo ste mm, tu predniesli. Naša filozofia podľa mňa nie je až taká vzdelená od vašej, najmä pokiaľ ide o tému mm, imigrácia. Ja som Európana Luxemburčan, aj tu v Bruseli. A chcem teda zareagovať na českého kolegu, ktorý sa vyjadril k Luxembursku ako krajine. My intenzívne spolupracujeme medzi Európskym parlamentom a luxemburskou vládou e, na téme LuxLeaks. Chcem pripomenúť, že toto nevynašlo Luxembursko. Luxembursko počas svojho predsedníctva aj počas holandského a následujúcich predsedníctiev e, bude aktívnym aktérom v dvoch e, bodoch v prvom rade. Poprvé, plne podporíme návrh komisie o výmene, automatickej výmene informácií o tých daňových rozhodnutiach, text, tax rulings, čiže tu sme na strane komisie jednoznačne. A takisto po druhé spolupracujeme e, v téme BEPS na úrovni OECD. Luxembursko teda v tejto otázke spolupracuje a bude spolupracovať veľmi konštruktívne a pozitívne. E, ďalšia vec. E, na tie jednotlivé otázky budem musieť odpovedať veľmi stručne. Nie je tu priestor na to, aby som hovoril detailne, ale pokiaľ ide o tie základné práva a slobody, nebolo to na rade JAI, ale na uh, Rade pre všeobecné záležitosti, uh, teda na tejto rade bude prebiehať rozprava. Taliansko navrhlo počas talianského predsedníctva rozpravu na Rade pre všeobecné záležitosti a zorganizuje ju uh, E, Luxembursko. Štvrtok, piatok bude neformálna e, rada Jai v Luxembursku. Pohovoríme si o metodológii a môžete si byť istí, aj netolerantnosť, antisemitizmus a antiislamizmus budú témy a musíme sa pozrieť aj na to, podľa mňa, čo sa deje v členských štátoch EÚ my to tak urobíme bez toho, aby sme stigmatizovali niektoré štáty, ale budeme na tom pracovať seriózne a vytvoríme metodológiu, chceme metodológiu, ktorou to budeme môcť sledovať. Ďalšia vec, problém migrácie. E, tie otázky to bol, to bol taký pelmel, ale vyberiem niektoré veci. E, legálne cesty migrácie cez Balkán. Na rade Džaj v formálnej rade sme, e, sme povedali, tam sa hovorilo teda hlavne o tých 60 tisíc e, osobách, ktoré treba prerozdeliť, ale ja dúfam, že e, urobíme pokrok aj na dokumente o osobách, ktoré pochádzajú z tretich štátov, ktoré sú bezpečné. Ďalšia vec, finančný aspekt presídľovania a relokalizácie. E, môžem potvrdiť pani poslankyni, ktorá sa na to pýtalo, pýtala, že na rade plánujeme, tak ako sme diskutovali už minulý týždeň, že chceme hovoriť o tom, že členské štáty, ktoré nemajú skúsenosti s presídľovaním a relokalizáciou, dostanú pomoc od iných štátov aj e, európskych inštitúcií. Pokiaľ ide o tie hotspoty, E, veľa štátov, nie len tie, ktoré hovoria francúzsky a nemecky na rade, nastojili na tom, aby tie hotspoty fungovali, pretože bez uh, týchto hotspotov, ak nebudeme vedieť, kto vstupuje do EÚ, tak nebude možné potom vysvetľovať a, a implementovať našu migračnú politiku. Takže vo všeobecnosti tie hotspoty, či už budú v Taliansku alebo v iných štátoch, budú mať veľký význam. Otázka Maďarska a Srbska. Ja to nebudem teraz potvrdzovať, neviem naisto, ale viem, že maďarská strana už vedie rozhovory so Srbskom, aby sa vytvorili hotspoty aj v Srbsku, a to bude e, jedna z tém na ministerskej konferencii v Budapešti. O tomto tam budeme hovoriť intenzívnejšie. Pokiaľ ide o finančné zdroje, áno, potrebujeme dostatok zdrojov a je potrebné, aby všetky členské štáty dali k dispozícii dosť finančných zdrojov. Pokiaľ ide o Dublin a maloleté osoby, to je veľmi citlivá otázka a ja chápem Európsky parlament, jeho názor. Musíme rešpektovať judikatúru, my sme právne štáty, ale napriek tomu musíme skonštatovať, že na rade si e, jednotlivé štáty Dublin interpretujú odlišným spôsobom, ale v každom prípade už teraz pracujeme na dohode, na zhode. A po luxemburskom predsedníctve budeme mať ešte jedno veľmi schopné predsedníctvo, ktoré určite urobí všetko a my takisto urobíme všetko, čo bude možné, aby sme toto e, dokončili to, v tomto roku. Ak nie, tak sa to završí v prvom pol roku 2016. Som o tom presvedčený. Pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, ja chápem stanovisko Európskeho parlamentu, v balíku komisie e, sa nachádzala takisto táto vec, alebo ako to mám nazvať, táto záležitosť, že by sme mali požiadať Bezpečnostnú radu OSN o rezolúciu. Myslím, že nápad bol dobrý, zámer bol výborný, mm, ale e, e, vlastne išlo o to, aby sme mali niečo v ruke, nejakú palicu alebo proste niečo, čo môžeme použiť proti pašerakom ľudí, ktorí ohrozujú životy tisícov ľudí. Na Lampeduze som videl člny. E, jeden bol na vode, ostatné už boli na súši a v týchto člnoch sú vždy 300-400 osôb s deťmi a predstavte si, že oni na tých člnoch e, sú 2-3 dní predtým, než sa dostanú na Lampedusu. Je to naozaj strašná predstava. My nechceme bombardovať eh, tie člny v Líbii, ako sa hovorilo v určitom eh, okamihu, to nie, to nie je pravda, ale tá rezolúcia by umožnila neutralizovať, nehovorím Eh, ničiť, ale neutralizovať tie člny, tie lode, ktoré sa používajú na pašovanie ľudí. Ale na toto naozaj potrebujeme rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a potrebujeme vyzvanie pre, Euró- eh, pre Líbiu, aby, aby to robila. Takže ja sa domnievam, že Bezpečnostná rada jej členovia a jej stáli členovia e, budú pracovať veľmi starostlivo, sú veľmi opatrní a nájdu tu, to, to správne jazykové znenie do tej rezolúcie. Líbia ehm, je téma, kde, kde potrebujeme naozaj takú globálnejšiu odpoveď. Pokiaľ ide o hlasovanie, ja nie som odborník na európske právo, ale viem, že kvóty to nefungovalo Niektoré štáty povedali, že nemôžeme vnútiť iným štátom, aby akceptovali určité kvóty utečencov. Teraz už nehovoríme o kvótach, hovoríme o číslach alebo o počtoch, ale je to skôr filozofický rozdiel. Nesmieme teraz ale prepadnúť pesimizmu, už sme dosiahli e, dostatočnú mieru akceptácie pre presídľovanie, čiže to je prvý úspech a pokiaľ ide o relokalizáciu, na to musíme ešte trošku popracovať, ale som presvedčený o, o tom, že nepotrebujeme tónu vazelínu, aby sa nám to podarilo pretlačiť. Myslím si, že aj štáty, ktoré ešte nedali počty, neuviedli svoje počty, e, tak to tak o, urobia. A e, po tomto rozhodnutí, ak som to správne pochopil, keď už sa dohodneme, tak potom to bude už e, povinné e, záväzné rozhodnutie, pokiaľ ide o presídľovanie. Pokiaľ ide o otázku terorizmu a migrácie, myslím, že všetci v tejto sále majú dobrú vôľu a všetci sa e, vyznajú vo veciach a e, budú so mnou súhlasiť, že nemôžeme si zamieňať migráciu a terorizmus, nemôžeme to ani zmiešavať. Nemôžeme zastaviť príjmanie migrantov, podľa mňa to sú najchudobnejší z chudobných a ak sú aj o, e, používaní za účelom teroristických aktov, sú aj iné o, spôsoby, ako proti tomu bojovať. O, to si musíme uvedomiť. Ďalšia vec, pani kolegyňa, ja som s veľkou radosťou si vypočul, že dvaja zástupcovia Európskeho parlamentu ocenili to, čo sme povedali na rade. E, nebolo to možno úplne, úplne samozrejme, ani, ani teraz takáto zhoda ešte nie je uh, samozrejmosťou, pretože Európa to je, ešte stále sú najmä národné záujmy, ktoré veľmi ovplyvňujú aj túto našu diskusiu, ale domnievam sa, že vaša práca v mene Európskeho parlamentu a vaša podpora pre našu krajinu je veľmi e, významná, umožní nám doviesť loď do prístavu. Potom pani Keller sa pýtala, či je toto niečo jednorazové, alebo či môžeme predlžiť ten systém. Zatiaľ by som povedal, že som skôr pesimistom. Je to uh, jednorazové rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na, to, na tento počet uh, migrantov. A to je jasné, to bolo potvrdené viackrát na rade z viacerých strán, ale pokiaľ ide o tých 60 tisíc, k tomu poviem, e, tým nevyriešime problém migrácie. Ten počet, ktorý navrhla komisia, e, keby to bolo 40 tisíc, bolo by to málo, keby to bolo 100 tisíc, e, to by možno vyvolalo rovnaké reakcie ako 60 tisíc, ale už to, že sme že, že sa dohodneme, alebo keby sme sa dohodli konečne toho 20. júla, tak by som bol veľmi spokojný, keby sme sa dohodli na tých 60 tisíc. Pokiaľ ide o číslo 40 tisíc, vybrali sme si Taliansko a Grécko. Vďaka iniciatíve komisie sa to zrealizovalo a e, tu chcem povedať, že je potrebné vysvetliť aj pozíciu komisie. Komisia predložila návrh na stôl, ktorý eh, je naozaj, eh, to je niečo, niečo hmatateľné, niečo konkrétne, na, čo, na, na základe čoho je možné pracovať. A to je veľmi dobré. Pokiaľ ide o náš vzťah s parlamentom. Na neformálnom zasadnutí bol parlament prítomný až do konca e, rozpravy a my už tú transparentnosť ani nevieme ďalej e, zvýšiť, pretože myslím si, že už tá transparentnosť tu naozaj je. Pokiaľ ide o Západný Balkán, áno, budapešťanská konferencia e, bude na úrovni ministrov, ako som to už spomenul. A ak som to správne pochopil, Ehm, myslím, že to bol tu pán poslanec, hovoril o tom, že ehm, migranti, ktorých prijímame, ehm, by mali mať katolické vyznanie a primeranú farbu pleti. Nie, to nie je pravda. Máme Eritrejčanov, Sirčanov, Iračanov, takže my naozaj nerobíme rozdiel, nerozlišujeme medzi týmito ľuďmi. My príjmame ľudí, ktorí, e, ktorí sú v strašnej situácii bez ohľadu na náboženstvo, na farbu pleti. Na národnej úrovni nemôžeme akceptovať, aby, aby niekto povedal, aby nejaký štát povedal, e, že bude príjmať iba kresťanov zo Sýrie napríklad. Nie, to je neprípustné. Áno, máme tu tých 5000 detí v zraniteľnej pozícii pri príprave poslednej rady JAI sme hovorili s veľkými štátmi, ktoré majú veľký počet týchto detí. Potrebujeme stratégiu eh, pre eh, sprevádzanie týchto detí. Deti to sú naša budúcnosť. Eh, niektoré deti sú zneužívané, už vlastne ani nie sú deťmi, ale musíme nájsť nejaké riešenie hodné Európskej únie pre týchto 5000 detí. Téma Grécko každý dúfa, že po poslednej nedeli, po tejto, po tejto dohode bude umožnené Grécku sa vydať cestou ozdravenia. Dúfajme, že to bude motivácia pre grécky národ. A E, je pravda, že keby sa to nepodarilo, tak sa zhorší migračný tlak. My teda na úrovni rady aj parlamentu urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli Grécku. E, ďalšia téma, e, Golden Visas, tie zlaté víza, to nie je európsky návrh, európsky legislatívny návrh. Niektoré štáty takýto systém používajú, to je pravda. Vy sa samozrejme máte právo k tomu vyjadrovať, No a na záver ešte tá otázka Bulharská a Rumúnska. Ja sa domnievam, že v rámci prípravy nášho predsedníctva, ja som teda navštívil Rumúnsko a navštívil ma bulharský vicepremiér a on takisto hovoril o tom, že dúfa, že sa otvorí v blízkej budúcnosti hranica, minimálne letecká hranica a ako prvá, vzdušná hranica ako prvá, ale musím povedať, že zatiaľ e, to tak nevyzerá a my ako predsedníctvo túto tému nebudeme otvárať. Ja som trošku pesimista, po tom, čo som si vypočul e, niektoré členské štáty, takže si nemyslím, že sa táto vec vyrieši v následujúcich šiestich mesiacoch. Tu som teda trochu pesimista. E, samozrejme, predsedníctvo by chcelo nájsť nejaké riešenie pre Bulharsko a Rumunsko. Takže ja už som odpovedala aj na otázku, prečo je to 60 tisíc a nie viac. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. A teraz dostane slovo Etienne Schneider vicepremier. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim odpovedať e, na otázky, ktoré sa týkali PNR a terorizmu. Pokiaľ ide o PNR, sme pripravení začať rokovať s Európskym parlamentom a v každom prípade si želáme dohodu. Chceme schváliť smernicu do konca nášho predsedníctva najneskôr. Toto bude jedna z našich priorít. Text musí byť samozrejme vyvážený, e, bezpečnostné záujmy na jednej strane a ochrana základných práv a slobod na strane druhej. Luxembursko patrilo k trom e, najopatrnejším členským štátom, ktoré mali najopatrnejší postoj k návrhu smernice, ale napriek tomu zdôrazňujeme, že sme presvedčení, nástroj potrebujeme, aby sme mohli bojovať proti terorizmu a organizovanej kriminalite. Ja by som bol veľmi rád, keby toto hlasovanie sa naozaj e, odohralo dnes popoludní vo vašom výbore. E, ochrana údajov je samozrejme dôležitá, ale nedávne udalosti donútili Európsku radu reagovať na určité záležitosti. Zvýšenie bezpečnosti európskych občanov za pomoci nástroja PNR sa teda stalo prioritou Rady pre vnútro a spravodlivosť. Teraz spoločné vyšetrovacie týmy. Ja môžem len plne súhlasiť e, s tým, čo povedal pán Kirchhoff o tom, že mechanizmus týmov JIT musí byť ešte dopracovaný a vylepšený, pretože e, je to veľmi dôležitý nástroj. No a keď budeme pracovať na nariadení o Europole, budeme pracovať samozrejme aj na tomto mechanizme spoločných tímov. No a teraz téma terorizmus, radikalizácia na internete a tá jednotka, ktorá na Europole, ktorá má signalizovať nebezpečné obsahy na internete, táto jednotka začala pracovať 1. júla už ohlásila 50 webových stránok s teroristickým obsahom a e, SSCAT e, spolupracuje s viac ako desiatimi členskými štátmi. Táto iniciatíva má podporu komisie a jej cieľom je zlepšiť strategickú komunikáciu medzi členskými štátmi e, na tému kríza v Sýrii. Je potrebné bojovať proti propagande Daešu, islamského štátu a zabrániť radikalizácii mladých ľudí zo strany Sýrie a Iraku. Pokiaľ ide o teroristickú hrozbu, často čítame, že islamský štát má naozaj kapacity a zdroje na to, aby viedol teroristické útoky proti Európe a preto musíme teraz konečne začať príjmať efektívne preventívne opatrenia, bojovať proti radikalizácii a takisto musíme bojovať proti kapacite e, pašovania zbraní. Toto je e, dôležitá téma pre Luxembursku a musíme takisto e, zautočiť na finančné zdroje islamského štátu. A pokiaľ ide o koordinátorov pre boj proti terorizmu, na rade toto plne podporuje luxemburského predsedníctvo. A chcem zdôrazniť, že Luxembursko sa bude intenzívne venovať téme terorizmus. Na neformálnej rade JAI predsedníctvo spomenulo boj proti terorizmu ako prioritu a šéfov bezpečnostných e, služieb a takisto odborníkov na kybernetickú bezpečnosť sme vyzvali, aby e, s nami spolupracovali a Koordinátor pre boj proti terorizmu sa takisto bude e, zúčastňovať na tejto výmene informácií. No a ako sa vyhnúť návratu zahraničných bojovníkov, to bola ďalšia otázka. Toto môžeme zrealizovať, tomuto môžeme zabrániť iba v úzkej spolupráci s tretimi štátmi. Táto spolupráca už existuje, napríklad naša spolupráca s Tureckom, Mnohí zahraniční bojovníci boli zadržaní na vonkajšej hranici Európskej únie vďaka tejto spolupráci a toto musíme viesť ďalej, rozvíjať ďalej túto spoluprácu s tretimi štátmi. Ďakujem. Thank you very much. And now we go to Felix Braz, Minister of Justice. Ďakujem. A teraz pán Brac, minister spravodlivosti. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí nás podporili, ktorí nám vyslovili podporu a e, ďakujem aj za vašu dôveru. Väčšina otázok, ktoré boli adresované mne, sa týkali nelegislatívnych aspektov predsedníctva. Niektoré otázky sa týkali ale aj legislatívnych aktov a ak súhlasíte, ja sa pokúsim zareagovať na tieto otázky v poradí, ktoré, v ktorom som ich počul. Takže pán Engel, vy ste mm, predložili otázku občianstva, e, európskeho občianstva, ktorá má viac ako 20 rokov. Ja s vami súhlasím a chcem vás informovať, že my ako predsedníctvo zorganizujeme konferenciu s Európskym súdnym dvorom 14. a 15. septembra v Luxemburgu a tam sa budeme venovať otázke občianstva v kontexte spravodlivosti a to nám umožní skúmať prepojenie s nariadením Brusel 2a, legislatíva týkajúca sa rodiny a blížiace sa prepracovanie tejto legislatívy. Budeme skúmať teda občianstvo v tomto kontexte, e, práva jednotlivca a e, rodinu. Čiže o tomto budeme hovoriť hneď po skončení letných prázdnin. Pani Sipel e, spomenula nástroje justičnej spolupráce. Chcem vám povedať, že my s vami súhlasíme, aj my máme dojem, že tieto nástroje sa nevyužívajú dostatočne, sú nedostatočne využívané a preto v septembri plánujeme stretnutie s komisiou na úrovni vysokých e, úradníkov e, štátov, aj členských štátov. Plánujeme seminár, kde, by sa, kde sa zanalizuje využívanie nástrojov justičnej spolupráce a chceme si overiť, či sa tieto nástroje dostatočne používajú a mm, potom z toho vyvedíme závery. Takže toto je tiež na našom programe. A pokiaľ ide o diskrimináciu komunity LGBT, súhlasím s vašim názorom, že je to dôležitá otázka. K tomu takisto pripravujeme s agentúrou pre základné práva koncom novembra seminár s názvom Hate Crimes, e, zločiny z nenávisti. E, toto je téma, ktorú, ktorú by malo riešiť každé predsedníctvo podľa nás, pretože diskrimináciu na, úrov, na území EÚ ešte stále konštatujeme, žiaľ. Pán Kirkhope hovoril o legislatívnej téme ochrana údajov a hovoril o zmenách v technológii, o technologických zmenách. My e, na tomto pracujeme v rámci balíka pre ochranu údajov. E, chceme dávať odpovede, ktoré by neboli naviazané na špecifickú technológiu, ale ktoré by vytvorili určitý rámec. Ten rámec by mal byť trvanlivý, nemal by sa meniť v závislosti od nových technológií, ktoré prichádzajú. My chceme regulačný právny rámec, ktorý bude odolný voči technologickým zmenám. Nechceme neustále prepracovávať tá, tieto práv, tento právny rámec pre ochranu údajov. Ďakujem pani Intveld a ďalším, ktorí hovorili o ochrane údajov a chcem vám potvrdiť, že všetky tri inštitúcie chcú ukončiť E, balík e, nariadenia aj smernice. Viem, že pán Albrecht onedlho, už e, za krátku dobu, vám dá debriefing zo včerajšieho trialógu. Podľa toho, čo viem, sa prebehol veľmi dobre. A tento balík by sme chceli dokončiť do konca tohto roka. Najskôr musíme ukončiť smernicu na rade v októbri a paralelne s tým e, budeme samozrejme pracovať aj na nariadení a chceme tento balík dokončiť do konca tohto roka. Dúfam, že sa nám to podarí. Pán Kerkop položil jednu otázku, ktorú som možno ale úplne nepochopil. Bohužiaľ, pán Kerkop tu už nie je, nemôže to zopakovať. On hovoril o zdrojoch predsedníctva a pýtal sa na to, či luxemburské predsedníctvo má dosť finančných zdrojov na to, aby mohlo dokončiť tieto spisy. Um, ja som nad tým krátko popremýšľal a hovorím jednoznačne áno. Áno. To je moja odpoveď. No a teraz pani Sargentini, vaša otázka sa týkala radikalizácie. Ja súhlasím s obavami, ktoré ste vyjadrili aj tu e, pripravujeme s komisiou konferenciu, ktorá sa bude konať 19. oktobra v Bruseli a témou bude odpoveď e, justičných orgánov na radikalizáciu. E, nejde nám o to, aby sme postupovali iba represívne, nie. Ministri spravodlivosti a aj my ako predsedníctvo chceme zdôrazňovať najmä preventívne opatrenia, preventívnu zložku Mali by sme sa teda oveľa viac začať zaoberať prevenciou radikalizácie a nie iba represívnymi opatreniami. I keď samozrejme aj represívne opatrenia sú nutné. Takže v októbri budeme hovoriť s ministrami spravodlivosti o radikalizácii a konferencia pripraví takisto závery. A závery tejto konferencie budú potom na programe um, Rady ministrov spravodlivosti. Čiže aj ministri spravodlivosti sa budú musieť zaoberať závermi z tejto konferencie, aby e, sa z toho nestal len nejaký mŕtvý dokument. Ďalšia otázka. Európsky zatýkací rozkaz. My si želáme takú širšiu víziu širší kontext e, pre všetky nástroje vzájomného uznávania, nie iba pre tento nástroj. Aby e, zatýkač fungoval lepšie, musíme zlepšiť všetky tie nástroje, aby, a takisto potrebujeme procesné záruky. E, pretože len tak e, vznikne vzájomná dôvera, ktorá musí existovať. Tu sú dôležité dve smernice, smernica o prístupe k obhajcovi. Tá sa práve transponuje v členských štátoch a pripravujeme teraz aj tú ďalšiu smernicu o právnej pomoci. A, to, a tento text e, z tých troch v súčasnosti rokovaných textov je najpomalší, zaznamenáva najpomalšie pokroky aj z finančných dôvodov. A myslím si, že tento globálnejší prístup e, k nástrojom vzájomného uznávania je dôležitý. Nesmieme sa sústrediť iba na európsky zatýkač. Pani Ferrara sa pýtala na e, európskeho prokurátora potvrdzujem, že vznik Európskej prokuratúry je prioritou luxemburského predsedníctva. Mandát, ktorý máme, spočíva v tom, aby sme diskutovali o ochrane finančných záujmov EÚ. Ak by mala byť prokuratúra so širším mandátom, potrebovali by sme nové rozhodnutie členských štátov, ale to zatiaľ nechceme žiadať, pretože keby sme sa snažili získať e, tento súhlas občanských štátov, tak by to zasa spomalilo vznik e, Európskej prokuratúry so súčasným mandátom. Myslím si, že súčasný mandát Európskej e, prokuratúry je už dosť e, komplikovaný. Aj takto bude veľká výzva vytvoriť Európsku prokuratúru so, so súčasnými úlohami, ktoré sa teraz navrhujú. Uh, a širšia prokuratúra so širšími právomocami podľa mňa nie je realistická v najbližšej budúcnosti. Teraz hovoríme teda len o ochrane finančných záujmov EÚ a je tu otázka, či e, do toho zapojíme, či do toho zahrnieme aj otázku DPH alebo nie. Pani Intveld sa pýtala na e, prechovávanie údajov. To dáme na program rokovania. My sme e, prevzali aj iniciatívu. Komisia nepredložila iniciatívu. Stretol som sa s tromi komisármi, všetci traja povedali, že možno príde, možno príde iniciatíva komisie. Rada zatiaľ bola dosť váhavá, povedala, že nebude iniciatíva, čiže ja som to dal na program e, do, do, e, na program e, nášho predsedníctva. Máme teraz 28 rôznych eh, národných situácií. Eh, v niektorých členských štátoch ústavný súd zrušil eh, zákon o uchovaní údajov. Posledný takýto prípad bolo Belgicko, to viete, čiže je to neakceptovateľná situácia a preto na rade musíme si spoločne zanalýzovať, ten e, rozsudok z apríla 2014, ja ešte neviem, ako to zanalizujeme, aké to budú závery. Zatiaľ to vyzerá tak, že môžeme aplikovať e, rozsudok. Rozsah diskusie je veľmi široký. Ja dúfam, že sa dopracujeme k spoločnej interpretácii. Otázka bola, či bude nová legislatíva, nová iniciatíva áno alebo nie, my nevieme. Nevieme vám na to zatiaľ odpovedať. Dávame to na program luxemburského predsedníctva, ale určite to nebude uzavreté počas nášho predsedníctva. Holandské predsedníctvo bude v tomto ešte pokračovať v tejto diskusii. Určite e, to nebude uzavreté počas luxemburského predsedníctva. Pani Lauriskin nás takisto podporila v oblasti ochrany údajov. Povedala, že um, rada je ten troublemaker medzi troma inštitúciami. Niekedy ale máme my dojem, že aj Európsky parlament je taký troublemaker, že vytvára problémy. Ale to je o, už otázka perspektívy každej inštitúcie. Uh, nám sa často e, vytýka, že nie sme transparentní, že pracujeme za zatvorenými dverami, ale pripomeniem, že od prijatia Lisabonskej zmluvy už zatvorené dvere neexistujú. Všetko, aj rozpravy na rade sú prenášané v priamom prenose na internete, čiže zatvorené dvere na rade už neexistujú počas legislatívnych rozpráv. No a pani Grisbeck, posledná poslankyňa, ktorá sa vyjadrila, uh, hovorila o smernici, o prezumpcii neviny. Máme návrh smernice, o ktorom sa teraz diskutuje. Môžem povedať, že ten pokrok je primeraný, rýchly a myslíme si, že túto e, prácu dokončíme počas luxemburského predsedníctva. Avšak e, to vaše želanie, ktoré ste vyjadrili, že chcete ísť ďalej za hranicu PNR, to by bolo ťažké, pretože právny základ je článok 80 e, zmluvy a tam sa hovorí, že toto je len trestnoprávny postup. Vy ste chceli ísť za hranice trestnoprávneho postupu, ale to nejde, pretože my podľa právneho základu sa tu môžeme sústrediť iba na tú oblasť trestného práva. A do úvodných ustanovení chceme dať odkaz na interpretáciu pojmu procedure penal, E, trestné e, konanie, ako to interpretuje e, súdny, Európsky súdny dvor, pretože právny základ nám nedáva možnosti ísť za hranice toho trestného práva. Takže myslím, že som zodpovedal všetky otázky, pán predseda. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, Felix. Ja som na schvál nekomentoval kolegov k minulému stretnutie Rady GAC minulý týždeň, to stretnutie z minulého týždňa. Teda nebude z mojej strany okomentovaný. Je to samozrejme veľmi delikátna záležitosť, e, čo sa týka koordinácie členských štátov v oblasti relokácie. Bolo to samozrejme veľmi e, zložité. Samozrejme pred formálnym zasadnutím Rady ministrov sa budú musieť prijať určité záväzky. Po druhé, pán Albrecht, myslím, povie niekoľko slov o výklade o súčasnom stave rokovaní v rámci trialógu o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných e, údajov. Takže, e, takže to sú iba dve, dva príklady. Takže ďakujem veľmi pekne za odpovede na e, otázky. A samozrejme e, dúfam, že kolegovia, ktoré e, nás sledujú za svojimi počítačovými obrazovkami, takisto dostali odpovede na svoje otázky. Takže ďakujem kolegovia za veľmi hĺbkové otázky, ktorými ste pokryli väčšinu oblastí priorit predsedníctva. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, meškáme. So next... Takže prejdeme na e, ďalší bod, na bod 5, ktorým je podanie čerstvých informácií zo strany Jana Filipa Albrechta o výklade o súčasnom stave rokovaní v rámci trialógu o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Takže nech sa páči, pán Albrecht, máte slavu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Drahí kolegovia, začali sme trialóg o nariadení o ochrane osobných údajov 24. júna po eh, tom, ako Rada Európskej únie prijala rokovaciu líniu 15. júnu. Vítame to, predovšetkým aj vo svetle luxemburského predsedníctva. Myslíme si, že teraz sme v veľmi dobrých rukách na to, aby sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a síce uzatvoriť balíček o ochrane osobných údajov do konca tohto roka. Začali sme rokovanie o nariadení. Práve teraz, včera sme mali druhé stretnutie trialógu, ktoré sa týkalo závažných vecí, a to boli internetové transfer a rozsah teritoriálnej pôsobnosti nariadenia, čiže to znamená kapitola 5 a článok 3 a samozrejme relevantné definície. Uzatvorili sme trialog s tým, že väčšina súčasti tejto kapitoly a článku 3 má dosiahnutý už e, dostatočný kompromis e, medzi parlamentom, radou a e, komisiou. Rokovací tým samozrejme musí ešte prijať konečný záväzok, ktorý sa týka kompromisu, e, ktorý vytýči rada, avšak dúfame, že tak sa stane už na začiatku ďalšieho trialogového stretnutia v septembri, takže dúfame, že sme naozaj dosiahli dobrý základ na dohodu práve v tejto oblasti e, iba so, aby som načatol, kde momentálne sme. Počas prvého stretnutia sme obdržali potvrdenie, e, ktoré zopakovala aj, aj Felix Prac za predsedníctvo, že rada samozrejme uzatvorí všeobecný prístup k smernici a my e, naplánujeme spoločný balíček legislatívneho opatrenia smernice a nariadenia a na prvom stretnutí sme takisto dosiahli dohodu o tom, že budeme prechádzať jednotlivými článkami a kapitolami a budeme sa rozprávať e, bod za bodom aj s delegáciou komisie a samozrejme aj o politických bodoch, čo sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov a takisto eh, chceme dosiahnuť aj veľmi ambiciózny cieľ eh, finalizácie týchto rokovaní do konca tohto roku. Ako som povedal, eh, väčšina záležitosti, ktoré sa týkajú cezhraničných transferov a medzinárodnej spolupráce, bola, tam bola dosiahnutá dohoda. Čo sa týka teritoriálnej pôsobnosti, to najdôležitejšie je, že sme e, zafixovali e, systém lokalizácie trhu a došlo k dohode medzi Komisiou, Európskym parlamentom a Radou, tak aby nevznikli nedorozume, nedorozumenia. Takže všetci e, tie, všetky tie subjekty, ktoré pôsobia na európskom trhu, budú musieť dodržiavať nariadenie o ochrane osobných údajov, a to aj pri spracovaní týchto údajov. To vytvorí samozrejme vyrovnané hracie pole a je to zároveň veľmi významným krokom vpred k harmonizácii, ktorá bude nasledovať po prijatí tohto nariadenia. My sme takisto tlmočili túto pozíciu rade a vidíme tu veľký priestor na dohodu. A to je samozrejme veľmi dôležitý krok čo je, respektíve bolo dôležité v týchto rakovaniach pre parlament, bolo to, že keď sa pozrieme na eh, mieru a adekvátnosti eh, pri plnení európskych štandardov ochrany osobných eh, údajov, stanovisko v parlamente by takisto malo byť zobraté do úvahy pri hodnotení adekvátnosti opatrení prijatých v tretich krajinách. A takisto toto rozhodnutie bude aj predmetom hodno, eh, hodnotené pred Európskym súdom pre ľudské práva v oblasti ochrany osobných údajov. Nakoniec sme sa eh, dohodli na role, ktorú budú parlament eh, hrať, ale samozrejme zachovávame si aj určitú flexibilitu, ako to bude vykonané. Takže nakoniec môžeme dospieť k baličku konečnej dohody, kde budeme nemusíme nastojiť na tom, že budeme mať delegované akty pri každom jednom rozhodnutí, avšak bude tu aj e, každé rozhodnutie o adekvátnosti bude aj predmetom e, revízie. A to samozrejme bude musieť byť zobrané do úvahy. A dúfam, že tak týmto spôsobom vytvoríme aj atmosféru e, dôvery, e, tak ako sme to zatiaľ finalizovali. Ďalším e, dôležitým bodom samozrejme, vzhľadom na to, že celá diskusiu o prístupe tretich štátov k údajom, ktoré sú uchovávané v európskych členských štátoch, takéto dátové transfery sa môžu vykonať iba na základe zákona o ochrane osobných e, údajov Európskej únie a je jasné, že článok 40, ktorý to stanovuje veľmi jednoznačne, bol prijatý. A takisto je veľmi pravdepodobné, že jedna z ďalších e, nevyriešených otázok bude týmto pádom e, vyriešená avšak potrebujeme ešte ďalšie dodatočné vysvetlenie, tak ako to bolo v prípade článku 43a, ktoré sa týkajú rozhodnutí súdu, ktoré nebudú mať prednosť pred európskou legislatívou o ochrane údajov. Podobne ako súd žiadal o presun údajov Microsoftu e, z Írska, e, rovnako ako tieto E, rovnako ako tieto spoločnosti nie sú na území Európskej únie viazané americkou legislatívou, naopak budú viazané európskou legislatívou. Takže je to štandardný spôsob e, spolupráce pri transferoch údajov a na tom sa nič nemení. A to je ten posledný bod, ktorý som vám chcel poskytnúť v rámci tejto aktualizácie v súčasnom dianí a takisto aj finalizácia počas tohto rokovaní. Nevidím e, nikde zatiaľ priestor, kde by bola prekročená červená línia, ktorú si stanovajú e, parlament. A teraz e, sa samozrejme tešíme na ďalšie kolo rokovaní, ktoré sa má uskutočniť v polovici septembra e, a bude nasledovať samozrejme množstvo ďalších kôl e, rokovaní a samozrejme zájdeme aj do kontroverznejších e, kapitol, ktoré sa týkajú e, práv jednotlivcov a základných ľudských práv a takisto povinností na kontrolu spracovania procesov. Ako iste viete, sú to vlastne, o tomto sme hlasovali aj v marci minulého roku. Takže dúfam, že máme vytvorený e, rokovací tým, je tu pán Axel Foss e, a teraz v súčasnosti nevidím ďalších členov rokovacieho e, týmu, avšak máte kedykoľvek možnosť osloviť nás a opýtať sa na aktualizáciu a aké sú ďalšie body, ktoré budeme riešiť, aby sme vám vedeli poskytnúť aktualizovanú informáciu. Toto je samozrejme veľmi rozsiahle rokovanie technického charakteru, ale ja som naďalej veľmi optimistický, že bude napredovať, pretože vidíme dobrý prístup eh, rady a komisii a ochotu k flexibilite, aby sme našli riešenie do konca roku. A samozrejme, chcel by som opätovne zopakovať to, že na jeseň očakávame všeobecnú líniu prístupu rady k smernici kde sa musí ešte vyriešiť niekoľko záležitostí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, kolegovia, máte nejaké pripomienky, po prípade otázky k tomu, čo bolo odprezentované. E, samozrejme dostaneme aj správu, pokiaľ tomu, pokiaľ... Takže ďakujeme za veľmi detailné informácie. Naša kolegyňa mala niekoľko otázok. Pokiaľ teda nemáte ďalšie otázky, ďakujeme veľmi pekne a prejdeme na bod 6, ktoré sa týka používania systémov ďakovoch pilotovaných lietadiel, známych ako bezpilotné lietadia. V oblasti civilného letectva pani Soraya, máte slovo, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať kolegyňam kolegom za pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené celkovo ich asi 52. Väčšina z nich idú v zásade podobným smerom. Ide tu o ochranu základných ľudských práv a požaduje sa tam iniciatíva komisie, hodnotenie tejto oblasti. Uskutočnilo sa stretnutie tieňových spravodajcov, ktoré bolo skutočne pozitívne a konštruktívne. Podarilo sa vypracovať kompromisný návrh. Ehm, ešte to nie je úplne hotové, ešte to musíme ehm, vydiskutovať do hlasovania 3. septembra. Myslím si, je veľmi dôležité zdôrazniť to, že by sme mali mať skutočne konkrétny rámec pre využívanie takýchto lietadiel na úrovni EÚ a vnútrošatnej úrovni, aby každý vedel, aké sú vlastne eh, zákonné práva, ktoré sa musia rešpektovať. Zároveň je dôležité, aby komisia vypracovala vlastne posúdenie vplyvu, aké majú takéto ďalkovo pilotované lietadlá. Tu je dôležité zohľadniť potreby verejnosti ako aj zainteresovaných subjektov, viesť širšiu diskusiu o týchto otázkach. To je zhruba to, čo som chcela povedať. Ak sú nejaké komentáre, nech sa páči, som vám k dispozícii. Ja, ja glömde en sak. A ešte som zabudla jednu vec. Ja glömde en sak. Pán predseda, zabudla som ešte jednu vec. Budúce stretnutie tieňových spravodajcov bude 1. septembra a bude to pred hlasovaním, ktoré bude 3. septembra. Ďakujeme, to zaznamenáme. Ďakujeme, Soraya. Aby som povedal ešte kolegom, e, výbory LIBE a e, výbor pre e, dopravu mal spoločné stretnutie, takže pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, ja sa ospravedlňujem ešte. Ešte som niečo zapýtal. Nech sa páči, pán Kreliu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som pogratulovať kolegyni za text, ktorý prezentovala a takisto za naozaj veľké úsilie, ktoré bolo treba eh, vyložiť na to, aby sa dosiahla dohoda medzi jednotlivými politickými e, skupinami a takisto za spoločné rokovanie s výberom pre e, dopravu a za zastupovanie záujmov výboru LIBE. Ako povedala kolegyňa, dostali sme množstvo žiadostí o pozmieňovacie návrhy a to poukazuje aj na to, aký veľký záujem vzbudzuje táto téma. Samozrejme zo strany našich kolegov, ako aj zo strany členských štátov e, pred e, stretnutím e, spravodajcov a spoluspravodajcov. E, myslím si, že spolupráca fungovala veľmi, veľmi dobre a musím povedať, že opatrenia, ktoré zdieľame my všetci, podčiarkujú dôležitosť, ktorú táto oblasť má pre oblasť turizmu. A takisto, aké to má dopady na digitálnu agendu. Ospravedlňujem sa. Ja som si pomýlil príspevky. Chcel som sa poďakovať e, kolegyni Soraja za prácu, e, ktorú odviedli a samozrejme za prácu, ktorá je veľmi e, užitočná a samozrejme za to, že sa stará o práva občanov, ktoré sa týkajú využívania dronov. Samozrejme, chceme garantovať e, práva európskych e, občanov, avšak nechceme e, zároveň zadusiť priemysel, ktoré, ktorý drony vyrába. Samozrejme, existujúci priestor na európskom trhu musí byť ale zodpovedne riadený. Takže musíme mať dostupnú túto technológiu aj pre účely bezpečnosti a práve bezpečnostné aspekty e, odráža. Môj príspevok, samozrejme prípadné zneužitie by mohli mať nedozierne následky. A za EPP by som chcel povedať, že by sme chceli spolupracovať a sme pripravení na e, spoluprácu s kolegyňou Sorajou a tešíme sa na stretnutie v septembri a dúfame, že potom e, výbor pre dopravu E, potom príjme naše výhrady ako výboru LIBE. Ďakujem, Carlos. Ja už som takisto uh, unavený. Uh, ospravedlňujem sa, Soraya. Ja som mal spomenúť, že to bol Carlos Corelios, uh, deňový spravodajca za EPP a teraz má slovo pán Albio. Nech sa páči, máte priestor. Gracias. Bueno, en primer lugar, eh, queríamos valorar muy positivamente. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by sme oceniť prácu, ktorá bola eh, vykonaná eh, pani Post. Máme pocit, že pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili GUE, boli začlenené, začlenené do eh, textu eh, na chceli sme ochraniť predovšetkým právo na súkromie a výhradu, že drony nemôžu byť použité na monitorovanie verejných e, priestorov. A samozrejme e, s cieľom, aby obmedzovalo e, práva na voľný pohyb a slobodu združovania sa. A samozrejme môže to viesť k obmedzeniu organizácií, ktoré chránia práve ľudské práva a základné slobody. Toto je zároveň aj stanovisko e, LIBEX práve, výboru pre dopravu. Naša snaha by mala smerovať hlavne k tomu, aby základné ľudské práva boli dostatočne ochránené a mali by sme e, poukázať aj na to, že sa vyskytli e, určité škandály práve v súvislosti so špionážou eh, priemyselného charakteru. A nevieme, nevieme zatiaľ, akým spôsobom sa budú eh, prijímať eh, kontroly. Proti tomu protestovali aj aktivisti v Španielsku a ide nám o to, aby drony neboli použité na kontrolu legitimného práva na protest už v súčasnosti sa využívajú dro- e, drony na kontrolu hraníc. Samozrejme v závislosti od typu a veľkosti vozidla. Samozrejme práve využívanie dronov by malo byť vyhradené pre štátne zložky a nemali by nikdy padnúť do rúk e, súkromným organizáciám niektoré z pozmeňovacích návrhov sa zdá, že ako keby boli redigované výrobcami dronov a my, my jednoducho im nemôžeme dovoliť, aby mali voľnú e, ruku a, a aby e, toto vykonávali iba niektoré spoločnosti. Musíme zabezpečiť, aby ľudské práva boli rešpektované. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Valero ako spravodajca za eh, zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať soraj za skutočne veľmi dobrú odvedenú prácu. Bola skutočne otvorená v tom zmysle, aby sme mohli všetci presadiť naše pozmeňujúce návrhy. A myslím si, že to odzrkadluje aj to, že je to skutočne veľmi jednotná správa. Na našom stretnutí sme hovorili o tom, že platí to, o čom hovorila kolegyňa z GUE. Ide tu o produkty s dvojitým využitím. Totiž to spomína sa to aj v kompromisnom návrhu, že tieto výrobky sa tiež môžu využiť aj na vojenské účely, ale v inom kontexte. Hovorí sa totiž to o neistom využití, zatiaľ čo produkt, tovar s dvojitým využitím je niečo viac ako len tá, tam je o viac ako len neisté využitie. Takže ja by som chcela povedať Soraya, aby sme sa trošku viac na to zamerali, aby sme sa riadili tým, čo sme povedali na našom, na našom stretnutí. Toto je veľmi dôležitá otázka. Musíme to vyriešiť, lebo takáto, takéto dielkovo pilotované lietadlo, ktoré sa využije na, pil, na civilné účely v istej krajine, sa môže využiť aj na vojenské účely a takýto výrobok sa môže aj exportovať a potom tu vystáva dôležitá otázka, ako je to vlastne s tými výrobkami pre dvojité využitie. Ide tu o to, že v rámci tých výrobkov sú určité pravidlá, ktoré je dôležité dodržať. No a ja sa Soraya na teba obrátim s konkrétnym návrhom, aby si to mohla preštudovať a môžeme sa trošku zahlbiť potom do toho pozmeňujúceho návrhu. A to by som chcela povedať na adresu kolegyne z GUE. Potom ešte ďalšia taká drobnosť, viac menej jasnosť, kompromis 13, to je semantická záležitosť, to si možno, že môžeme prejsť tiež bilaterálne. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Sora, chcete k tomu ešte niečo dodať? Dobre, pokiaľ tomu tak nie je. Nemám v zásade tak veľa, čo by som mohla dodať. Snažila som sa zohľadniť eh, komentáre a samozrejme budem potom o tom diskutovať na našom stretnutí 1. septembra. Zatiaľ ďakujem. Ďakujem. Návrh stanoviska no, o ňom sa bude hlasovať 3. septembra. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne, ďakujeme Soraj. A teraz ďalším bodom bude stretnutie koordinátorov od 12.30.